Okay, colleagues, I'm going to begin the meeting. Um... Kolegyne, začneme. Jeden z problémov, ktorý momentálne máme, a hovorím to hlavne novým poslancom, keď začneme neskoro, tak videli ste, čo sa stalo včera. Stratíme čas, no a musíme skracovať rečnícky čas a stojíme pred zložitým procesom, že niečo vás zaujíma, chcete sa vyjadriť, ale na konci sa objavujú veľké problémy. No a ďalšia vec je, že teraz začínam na čas, takže pre všetkých, ktorí sú tu, tak eh, to je môj štýl, začínať na čas, no, tak aby ste o tom vedeli. A od septembra budem začínať na čas, bez ohľadu na to, kto tu bude a kto nie. Ďalšia vec. Noví poslanci mi povedali, že pokladajú za užitočné vysvetliť Niektoré z tých eh, veci, ktoré sú zaužívané vo výbore, vrátanie vypínania telefónov, no od septembra, september, oktober, november, to budem vysvetľovať, hlavne vo veciach ako rozpočet a tak ďalej. Ale je to ťažké, aj keď zažijete na vlastnej koži, čo sa robí vo výbore, ale ja vám to budem eh, vysvetľovať postupne. Mám viacero oznámení dnes do obeda. Nás čaká oznámenie komisie o otázkach imigrácie, čo viem, že vás mnohých zaujíma. No a včera som už povedal, že to sú oznámenia, ktoré sú dôležité, takže ak to budete eh, včas, eh, tak si vypočujete oznámenia o správach, ktoré boli priradené poslancom jednotlivým. Takže ak tu budete na čase, tak sa to dá schváliť. Ale no, vždy sa to schváluje na začiatku zasadnutia. A keď budete meškať, tak prídete o tieto oznámenia. Takže oznámenia dnes sú nasledovné. Poprvé, čo týka neukončených vecí, v súlade s pravidlom 229 rokovacieho programu, čo sa týka legislatívnej práce, ktorú, ktorá bola začatá ešte v minulom eh, mandáte. Koordinátori sa dosudli na nasledujúcich eh, princípoch eh, znovu vymenovať predajúcich spravodajcov pre návrhy legislatívnych aktov, o ktorých sa ešte rokuje, ak títo spravodajcovia sú stále členovia výboru LIBE. Skupiny si nechajú správy spravodajcov, ktorí už nie sú viac vo výbore LIBE a v tomto prípade skupiny musia určiť nových spravodajcov čo najskôr pre tie najurgentnejšie e, témy. No a v súlade s týmito zásadami boli potvrdení následovní spravodajcovia pani Mecola z EPP pre správu dohoda medzi EÚ a Švajčiarskou konfederáciou o modalitách účasti v EASO, pani Intvel za skupinu ALDE pre správu dohoda medzi Kanadou a EÚ o postupovaní a spracovávaní údajov o pasažieroch. E, rozpočet 2015 e, to dostala skupina APP e pán Zdechovský. Koordinátori sa dohodli na rotačnom systéme pre výročné vymenovanie spravodajcov. Tak, aby bol posilnený, posilnený rozpočtová kontrola v rámci LIBE. No a ďalšia skupina, ktorá bude menovať spravodajcov v roku 2015, bude skupina SAD a potom budú nasledovať ECR, ALDE, GUE, Zelený a EFDD. E, e a posledné oznámenie je, že lingvistický profil členov LIBE koordinátori zhodli, že v prípade obmedzených kapacít jazykový profil Teda sú všetko také byrokratické slova. Lingvistický profil znamená, ako využívame jazyky a tlmočenie, čiže jazykový režim bude zohľadňovať eh, jazykové potreby plnoprávnych členov, ako aj náhradníkov. To znamená, že budeme zohľadňovať potreby náhradníkov, pretože niektorí náhradníci budú vo výbore veľmi aktívni. Sekretariat pripraví lista pre koordinátorov, kde ich požiada o jazykové preferencie pred zasadnutiami ktoré budú sa konať v menších miestnostiach. No ak nie sú žiadne pripomienky k, k odporúčaniu koordinátorom, tak sú schválené. Dobre, vidím, že sú schválené, no a prejdeme k samotnému programu. Máme viacero oznámení eh, na tému imigrácie a jedna, jedno o Schengene. Čiže pre niečo o prvej prezentácii komisie. Viem, že kolegovia majú o to veľký záujem. Je to smernica o sankciách proti nelegálnemu pobytu príslušníkov tretich krajín. Táto smernica o minimálnych štandardoch bola prijatá 18. júna. 2009 komisia prijala oznámenie 22. mája a teraz nám predloží správu obsahu a potom sa uskutoční rozpráva. Takže posiadam pani Schmidt z komisie krátku prezentáciu a potom budeme hovoriť na túto tému. Pani Schmidt, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda. Možno ešte predtým, než prejdem k samotnému oznámeniu, by som chcela povedať, pár všeobecných slov, aby som túto smernicu predstavil v takom všeobecnom kontexte migračných víziev, ktorým momentálne čelíme. Hovorili ste o tom už včera, viete, že veľa ľudí prichádza do EÚ a stále je možné, a stále sa stretávame s nelegálnou prácou, nelegálnych migrantov, no a migranti sa snažia nájsť lepší život, často spĺňajú požiadavky zamestnávateľov, ktorí hľadajú a obsadzujú nekvalifikované nízkoplatené miesta, ako napríklad v stavebníctve, upratovacích službách a tak ďalej. Tiež vieme, že mnohí ľudia padajú do rúk pašerákov, no a táto smernica má za cieľ tiež bojovať nielen proti nelegálnemu zamestnávaniu, ale tiež proti pašovaniu ľudskej bytosti. Vieme, že nelegálna práca znamená zníženie príspevku do verejného rozpočtu z hľadiska daní alebo sociálnych platieb. Túto smernicu musíme vidieť a vnímať v takom všeobecnejšom kontexte, pretože Zaoberá sa faktormi hľadania práce, sankciami nelegálneho zamestnávateľia, zamestnávania a detekčnými mechanizmami tiež sa snaží o ochranné opatrenia pre migrantov, ktorí ktorým dáva možnosť dostať neuhradenú mzdu za vykonanú prácu. Opätovne je to správa nie proti migrantom, ale je to smernica proti zamestnávateľom, ktorí zneužívajú zamestnancov. No a tiež treba povedať, že doplňa veľmi čerstvú smernicu, ktorá sa zaoberá v podstate rovnakými sektormi ako táto sektora, a to je smernica o sezónnych zamestnancoch. Chcela by som poďakovať spravodajcovi, ktorý, teda predsedovi, ktorý bol spravodajcom pre túto smernicu. Táto smernica o sezónnych zamestnancoch dovoluje otvoriť legálne kanály v sektoroch, kde je veľa, veľká miera nelegálnej zamestnanosti. Smernica prijatá v máji upozorňuje na tri hlavné výzvy pri implementácii smernice. Prvá je potreba vykonávať dostatočný počet inšpekcií a kontrol. V každom prípade, keď členské štáty nemajú efektívne a adekvátne inšpekcie, tak sa samozrejme nedá bojovať proti nelegálnej zamestnanosti a treba zajistiť, aby migranti mohli využívať svoje práva. Bez inšpekcií sankcie ostávajú len na teoretickej úrovni a smernica nebude splňať svoje ciele. Členské štáty raz ročne musia komisii oznámiť, koľko kontrol a inšpekcií vykonali, v akých sektoroch sa objavili problémy. No a v roku 2013 situácia nebola veľmi lichotivá, pretože všetky členské štáty dali svoje správy, teda nevydali všetky štáty svoje správy, začali sme, spustili sme konania o porušenie zmluvy, no a momentálne máme správy, ktoré za rok 2012, no a Tie ukazujú, že najpostihnutnejšie sektory sú rovnaké vo všetkých členských štátoch. Je to stavebníctvo, polnohospodárstvo, upratovacie a čistiace služby, catering a pohostinské služby. Tiež to ukazuje, že situácia je rôzna v jednotlivých členských štátoch, čo sa týka počtu kontrol, počtu vykonaných kontrol v niektorých členských štátoch sa inšpekcie vykonali menej ako 1% všetkých zamestnávateľov a v niektorých členských štátoch to bolo 29%. No a to hovorí o tom, že existujú veľmi veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a znamená to, že zamestnávateľia, ktorí porušujú právo, sa vykonávajú, eh, vyhýbajú a pravdepodobnejšie sa vyhnú eh, kontrolom ako v iných členských štátoch. My sme pripravili nový formulár, pre podávanie výkazov. No a v tomto roku situácia je oveľa lepšia, pretože v tejto fáze sme dostali všetky štáty, e, všetky správy z členských štátov a momentálne prebieha analýza situácie, ktorá vo všeobecnosti sa zdá výrazne zlepšila. Kontroly sú veľmi dôležité, Druhou, výz, druhá výzva je spojená s úrovňou finančných, administratívnych a trestnoprávnych sankcií, ktoré sa uplatňujú v členských štátoch. Všetky členské štáty eh, zakazujú prácu nelegálnych pristahovalcov a uvalujú sankcie, to je jasné, avšak sankcie a ich eh, úroveň sú v jednotlivých členských štátoch rôzne. Napríklad v 16 členských štátoch eh, Výška pokuty narastá proporcionálne s počtom zamestnancov a to od 300 eur v jednom členskom štáte až po 10 tisíc v jednom členskom štáte, takže tie rozdiely sú značné. Členské štáty tiež stanovili maximálnu pokutu, čo je od 845 až do 100 tisíc eur, čo je skutočne maximálna pokuta. V ostatných šiestich členských štátoch závisí od sudcu, ktorý stanoví výšku pokuty. A tiež eh, tam existujú rozdiely a pokuty dosahujú výšku 500 až 500 tisíc eur v členskom štáte s najvyššou pokutou. No a to opätovne ukazuje, že tá výška úroveň nevyvažuje vždy výhody, ktoré vyplývajú zo zamestnania nelegálnych pristahovalcov a my rokujeme s členskými štátmi, aby sme zaistili tú mieru koherentnosti medzi sankciami. Neznamená to, že sankcie vo všetkých členských štátoch musia byť rovnaké, pretože tiež ekonomická situácia v členských štátoch nie je rovnaká a treba zaistiť istú mieru koherencie. Tretia výzva, tiež veľmi dôležitá, to je rešpektovanie práv pristahovalcov prístup k spravodlivosti a podávanie sťažnosti. To má pomáhať pristahovalcom. Tiež sa tu vyvíjajú isté snahy. Spolupracujeme s členskými štátmi. Veľmi málo z nich explicitne transponovalo právo na žiadosť na nevyplatenú mzdu niekedy sú to len všeobecné ustanovenia bez eh, detajlov. Tým sa budeme musieť eh, zaoberať v nadchádzajúcich mesiacoch. A ďalšia vec, ktorá je tiež veľmi dôležitá, to, je, to sú povinnosti o systematickom informovaní pristahovalcov ich právach. Nie všetky štáty majú špecifické ustanovenia o tejto záležitosti. No a záverečná vec, ktorá súvisí s právami, je, že niekedy chýbajú špecifické mechanizmy v mnohých členských štátoch, aby sa napravili a odstranili problémy pristiavalcov. Takže, ako som povedala, na záver je to kľúčový nástroj, pomerne nový stále, aké sú naše priority do nadchádzajúcich mesiacov. Poprvé, My momentálne detálne skúmame, smernicu už sme identifikovali správe niektoré problémy, momentálne sa zaoberáme detailami v jednotlivých členských štátoch, uskutočňujú sa bilaterálne zasadnutia a stretnutia, e, tiež hovoríme so kontaktnou skupinou, so všetkými expertami z členských štátov o problémoch, ktoré súvisia s interpretáciou a keď bilaterálne stretnutia a kontaktná skupina nepovedú k tomu, že členské štáty v prípade potreby e, zmenia legislatívu, tak samozrejme spustíme formálne konanie o porušenie zmluvy. To bude nevyhnutné, ale tiež je veľmi dôležité pomôcť členským štátom, aby mali koherentný prístup v, vo vzťahu e, k smernici a sankciám. Takže je to stále prebiehajúci proces, dôležitá smernica. Máme pocit, že touto smernicou minimálne mechanizmus detekcie sa zlepšil a tiež prostredníctvom nášho monitoringu inšpekciami v jednotlivých členských štátoch a, a ako som povedala, ešte stále nás čaká veľa práce. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Schmidt. Teraz len by sme si vytvorili istú štruktúru pre diskusiu, pre, hlavne pre tých nových poslancov, pre tých nových poslancov. Ak chcete sa vyjadriť, Prihláste sa počas prezentácie komisie. S dvihnutím ruky. Na no, čas týka štruktúry diskusie, vidíte, že máme pred sebou tri oznámenia, takže no len mi naznačia, keď chcete hovoriť, je to prvá diskusia, komisia sa vyjadrí a my musíme upracovať našu reakciu. V konečnom dôsledku to bude správa. Včera sme hovorili o Stredomorí, čiže potrebujeme mať komplexnejšiu odpoveď. Koordinátori sa musia pozovárať, aby prebehlo vyšetrovanie alebo vypočutie Task Force pre Stredomorie. Existuje mnoho ďalších reakcií, takže v rámci vašich pripomienok zapamätajte si, možnosti modrá karta, sankcie a postihy. Takže naše pripomienky k týmto otázkam by mali smerovať, aby to bolo koordinované. Takže začneme diskusiu a ako prvý ako prvá chcela vyjadriť pani Sipel pani Sipel a potom pani Bajos Birgit, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som na úvod chcela povedať, že oceňujem skutočnosť, že v tejto smernici nehovoríme len o sankciách proti zamestnancom, ale tiež hovoríme o pomoci pristahovalcov, aby získali nevyplatenú mzdu alebo nie sú dobre platení v minulosti. Na druhej strane ma skutočne irituje, že táto smernica v mnohých členských štátoch nemá žiadne konkrétne účinky, pretože kontroly v podstate neexistujú. Je to od 1 do 29 To znamená, že mnohí, mnohí zamestnávateľe môžu zamestnávať nelegálnych pristahovalcov a môžu si byť istí, že nebudú kontrolovaní kontroly. Stoja peniaze samozrejme na druhej strane, ako nám komisia povedala, tak sa dá ušetriť veľa peňazí pretože títo ľudia neplatia sociálne zabezpečenie, neplatia dane a mnohé ďalšie veci, čiže bolo by im veľmi dobré, aby sme kontrolovali zamestnancov, e, pretože nie je problém, že nelegálni pristahovalci pracujú, ale problém je, že musia pracovať za veľmi nízke mzdy, vo veľmi zlých podmienkach, nemajú žiadne nejaké bezpečnostné opatrenia, a tomu sa skutočne musíme venovať. No a moja konkrétna otázka pre komisiu znie, či je nejaká možnosť zlepšiť situáciu v našich členských štátoch a podporiť ich a vyzvať ich, aby viacej sa venovali kontrolám a tak zlepšili situáciu hlavne pre pristahovalcov, ale v podstate pre všetkých, ktorí nejak nelegálne pracujú. Ďakujem pekne, Birgit. A ďalšou, ďalšou rečničkou je pani Bajos. Ďakujem veľmi pekne. Prečítal som si dokument, no a v závere to hovorí, že tento legislatívny akt má byť stimulom na použitie legálnych kanálov e, imigrácie. Nikdy to nemôže byť stimul, ak neexistujú právne legálne kanály Nuž no vo Švedsku máme iný systém. že umožňujeme legálne pristahovalectvo a tým sa znižuje veľmi výrazne počet nelegálnych migrantov. A to skutočne pomohlo. A to je jeden z dôvodov, prečo vo Švedsku je tak málo kontrol. My sme jednou z tých krajín, kde máme iba 1%, kde iba 1% zamestnávateľov je kontrolovaných, pretože miera nelegálnej imigrácie je skutočne nízka. My sa snažíme zaistiť vhodnú situáciu pre ľudí, avšak eh, tiež máme problémy eh, s tým, že niektorí zamestnávateľia zneužívajú zamestnancov a v tých prípadoch treba využívať eh, možné nástroje. Avšak nemyslím, že, je, že stačí dať povolenia sezónnym zamestnancom a tým vysoko kvalifikovaným. Musíme dať príležitosť všetkým, aby sa mohli legálne pristiahovať do krajiny. Rovnako si musíme uvedomiť, že všetci, ktorí zamestnávajú nelegálnych pristahovalcov, nie sú zlí zamestnávateľi. Niekedy sú to, je to církev, dobrovoľnícke organizácie a chcú pomôcť ľuďom, ktorí nemajú možnosť legálne sa zdržiavať na území krajiny. Nie sú to vždy tí zlí zamestnávateľia, niekedy sú to aj iné skupiny. Ďakujem pekne, pani Milenár. <laughs> Sorry, I didn't hear you. Thank you, uh, Chair, for giving me the... Ďakujem Ďakujem pani Schmidt za kritickú správu o nedostatkoch tejto smernice. Nadnesli ste problémy rozdielov medzi členskými krajinami, <clears throat> pokiaľ ide o trestnoprávne postihy. Tie závery sú e, alarmujúce a komisia zdôraznila, že pozmeňujúce návrhy k smernici nebudú, takže sa vás pýtam, ako chcete zabezpečiť, že bude uspokojivá úroveň implementácie smernice? Povedali ste, že prebiehajú diskusie medzi členskými krajinami. My si ale myslíme, že by boli dobré usmernenia, ako prakticky implementovať smernicu vrátane presadzovania práv migrantov. Otázka, bude tak komisia robiť? A má na to časový harmonogram na prijatie takých usmernení? Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem za slovo a pani Šmit za prednesenie správy. Je možné nám poskytnúť detailné informácie o kontrolách a ohľadom toho, kto realizuje aké kontroly a ako tieto kontroly prebiehajú, pretože podľa mňa tie čísla, že u 29% zamestnávateľov alebo u 1% zamestnávateľov tieto čísla o ničom nevypovedajú, nič nám nehovoria, ako vlastne, aký dopad majú tie kontroly. Pred mojou funkciou europoslanca som niekoľko rokov bol zamestnávateľom, riaditeľom firmy a naozaj množstvo kontrol neodhalí či niekoho zamestnávate legálne alebo nelegálne. Chcel by som teda vedieť viac o týchto kontrolách a o spôsobe ich prevádzania. And, uh, Mrs. Bjork. Pani Bjork. Okay, I'm here. Eh, jo, eh, från gue ngs sida så, så menar vi att själva... själva... My v skupine GUE si myslíme, že posadie tejto smernice je pre nás veľmi sporné. Právny základ je v bo- boji proti nelegálnemu pristahovalectvu, ako už hovorí definícia. Teší ma, že posilňujeme práva pristahovalcov, ale keď komisia hovorí o rôznych výzvach pri implementácii smernice, problém spočíva v oblasti práv pracujúcich. Kontaktovali sme mnoho organizácií, ktoré spolupracujú s ľuďmi v týchto občanskoprávnych situáciách. Hovoria o veľkých rizikách prvom rade sú tu postihy od zamestnávateľov, potom ďalej e, ľudia sú vykázaní, deportovaní alebo uväznení a takisto od nich očakávajú alebo sú v nebezpečenstve, e, že vás vydá váš samotný zamestnávateľ. Pre mnohých týchto zamestnancov je ťažké získať e, mzdy po tom, čo boli vypovedaní alebo takto prišli o zamestnania. Hovoríte o väčšej miere kontrol a sankcií, ale to asi nie je najefektívnejší spôsob e, riešenia e, nedeklarovanej práce. Oveľa dôležitejšie a efektívnejšie by bolo posilniť práva pracujúcich aby vlastne mohli e, e, udať oni zamestnávateľov, ktorých vykoristujú. Takže k tejto otázke posilnenie práv zamestnancov by som chcel vedieť viac od komisie. Pani Stevens. Dobré ráno. Rada by som sa poďakovala e, komisii. Mám pár otázok. Informácia, e, e, informovanosť migrantov. No už ťažko sa k ním prenikne, keď sú vlastne nenahlásení to je zložitá otázka v tejto súvislosti. E, to budú musieť riešiť e, členské krajiny s e, organizáciami zamestnávateľov, aby sme našli dobrý prístup, ktorý vôbec principiálne rieši čiernu, prácu na čierno. Myslím si, že aj odbory by tu mohli zohrať dôležitú úlohu, hlavne keď ide o to odhaľovať prácu na čierno. Zohľadnili ste i odbory, napríklad to by mohli byť tie inštancie, ktoré oznamujú e, fakty polícii. Zamerali sme sa teraz predovšetkým na zamestnávateľov z tretich krajín, ale máte i čísla o e, nelegálnom e, zamestnávaní zo strany e, teda nielen príslušníci z tretich štátov, ale štátni občania EÚ. Máte i tu prehľad, aký rozsah má tento problém. V Belgicku existuje množstvo Európánov z východnej Európy, ktorí tu pracujú na čierno tým pádom nemajú sociálnu ochranu. A tento dôležitý problém by sa mal e, zohľadniť. Francúzsko, Holandsko, Nemecko by mali mať prehľad o príslušnej situácii. V správe sa taktiež hovorí o tom, že spolupráca s tretími krajinami tiež musí byť zlepšená. Sú ale tretie krajiny pripravené spolupracovať? Mohli by ste to vyjasniť? A mohli by ste tiež pohovoriť o tom, ktoré členské krajiny sú e, v lepšej situácii, ktoré ešte ale musia zasa doháňať. Máte e, informácie o overených postupoch? Mám na mysli vyhodnocovanie. Ďakujem. Ďakujem. Teraz Jean Lamberts. Ďakujem. Ide mi o spoluprácu e, v rámci e, generálneho riaditeľstva EMPL. Množstvo vecí tu prebieha. Včera sme diskutovali vo výbore EMPL o platforme medzi členskými krajinami k otázkam okolo e, inšpekcií pracovného trhu. Pozerali sme sa na to z časti preto, pre práve tieto problémy i ďalšie otázky z dnešného e, predpoludňa. Prístup k občanom EÚ či pracujúcim všeobecne. Jednou z obav e, na strane zamestnanosti od začiatku boli kontroly emigračného štatútu. Nemali by byť zmiešané s kontrolami, ktoré sa týkajú zdravia a bezpečia pri práci, e, pretože nechceme blokovať efektívnu účinnú implementáciu. Takisto sú tu ďalšie otázky, ktoré by vyvstali, keby sa tie dve zmiešavali. Tiež otázka základných práv pre pracujúcich, ktorá je veľmi rozšírená e, u všetkých typovných zmluv, bez ohľadu na to, o akých ide občanov. A to chceme posilniť a to je e, vec, ktorá je pod palbou politik e, trojky i ďalších. S radou prebiehal veľký spor o kolo otázok e, vyžadovania si e, spätne miest, ktoré vám prináležia. Tu sa veľmi ignorovali práca, práva, práva za, zamestnancov, ide len o občianskoprávny pohľad. Ide o to, ako e, pokračujú títo pracujúci potom v hľadaní e, dlžných e, čiastok. Určite ma zaujíma hlavne to, aké je prepojenie a diskusie s generálnym riaditeľstvom EMPL, aby sme sa na to pozreli v kontexte iných vecí, ktoré sa diskutujú. Som už povedala, hlavne situácia s inspekciami, inspekciami trhu. Komisia spomínala smernicu o sezónnych pracovníkov a to je jediná legislatíva e, pre nových poslancov. E, chcem povedať, že e, my sa tu dotýkame v tomto výbore často tém týkajúcich sa pracovného trhu, zamestnanosti, takže komisie, tento výbor zasahuje do množstva oblastí. Ide tu o faktory e, pristahovalectva, ale práve preto sú stanoviska výboru EMPL relevantné. Ako napríklad poznamenala Jean Lambert, ktorá je i v tomto výbore otázky pracovného trhu práve v tomto zmysle. Táto smernica sa s takýmito sankciami zaoberá, ale ak vás to zaujíma, musíte sa pozrieť, ako sme to riešili počas e, trialógu. Ďalšia rečnička, pýtam sa, či je to pani Weinberg o Weinberg. Ďakujem. Ďakujem takisto za správu komisii. Vo veľkým záujmom sledujem túto tému. Dodala by som k tomu, ako tieto kontroly prebiehajú a ako prebieha výkazníctvo. V týchto otázkach uh, nemáme sme jednou z krajín, ktorá je najhoršia pri vykonávaní týchto kontrol. Nevieme, eh, koľko máme nelegálnych pristahovalcov, lebo to nemeriame. Vieme iné veci, pokiaľ ide o legálnych pracovníkov, či ide o, napríklad v zdravotníckej oblasti. Takže toto problémom je. Otázka znie, čo sa bude keď ľudia neboli poistení? Čo sa stane, keď sa zrania? Je to zaujímavá téma, ktorú už dlho sledujem. E, nie je určite bezproblémová. My sme jedných z najhorších e, v implementovaní. Ďakujem za otázky. Vidím, že tu je i predsedníctvo, ak chcete v rýchlosti niečo povedať vzhľadom na diskusie e, pracovnej skupiny včera. Možno snáď krátke slovo komisii. Jednoducho by som chcel iba aj z našej strany e, potvrdiť, že venujeme veľkú pozornosť témam pristahovalectva Ehm, počas celého eh, talianského predsedníctva. Eh, bude sa tu konať aj veľa podujatí, budeme sa zabrať právami migrantov aj eh, sankciami. Chceme takisto aj venovať pozornosť smernice o výskumníkoch a študentoch, venovať sa aj implementácii Takže eh, chcel by som eh, len poďakovať komisii za jej správu a potvrdiť náš záujem o všetky eh, témy súvisiace s touto oblasťou. Ďakujem. Určite to nie je otázka predsedníctva, ale sú tu i ďalšie kroky, ktoré sú možné. Vypočutie, pracovná skupina, to je v silách predsedníctva. Dávam teda ešte raz slovo pani Schmidt z komisie, ktorá určite pohovorí o dôležitých bodoch, ktoré tu zazneli. Ďakujem. V prvom rade, podľa mňa, e, určite ste to povedali vy i niektorí ďalší členovia, musíme mať komplexný prístup a táto smernica je časťou tohoto postupu. Potrebujeme teda právne e, cesty, Máme niektoré nástroje, spomínané smernice, ktoré e, tu boli spomenuté, smernenie pre pracovníkov, ktorí nemigrujú e, z ekonomických dôvodov, smernica o sezónnych pracovníkov a verím vo vznik ambiciozného textu, ktorý nebude postihovať mladých ľudí, ktorí prídu z legálnych dôvodov študovať do Európy a tak ďalej, pracovné povolenia, ktoré museli ktoré sa takisto riešili právnym predpisom, takisto pre pracovníkov e, migrujúcich. Je tu vlastne e, celá skupina smerníci, smerníc. Je tu však veľa národných kompetencií, nie európskej. Mnohé krajiny si stanovujú kvóty a stropy. Takisto ďalšia smernica, ktorá sem patrí, s cieľom e, e, riešiť otázku pašovania ľudí, prevádzačstva. Sú tu totiž zločinecké skupiny, ktoré mm, dokonca zabezpečujú kontakty s ľuďmi, so zamestnávateľmi v EÚ. Preto sa stretla tá pracovná skupina, aby tu bol kompre, komplexnejší prístup k prevádzačstvu. Ďalej potom konkrétnejšie vaše otázky. Inšpekcie je privčas na to, či sa situácia zlepšila, povedať, či sa zlepšila oproti minulému roku. Určite inšpekcií bolo viac. Informácie z členských krajín sú komplexnejšie, ale ešte stále ich analizujeme. Treba si stanoviť ciele, na to sa pozeráme. A ak to bude potrebné, uvidíme, ako môžeme stanoviť ciele členským krajinám, pokiaľ ide o inšpekcie zamestnávateľov, berúc do úvahy počet legálne sa zdržujúcich pristahovalcov na území členských krajín. Informácie takisto e, sú dôležité, migrantov treba i informovať. Ľudí, je tu kategória ľudí, ktorí, kde je zložité im poskytnúť informáciu, pretože sú v nelegálnej situácii. Treba preto spolupracovať s lokálnymi e, organizáciami Videli ste, že v usmerneniach Európskej rady e, bolo e, v budúcnosti sa snažiť o riešenie e, legálneho pristahovalectva, takisto pracovať s partnermi, odbormi. Je to otázka, ktorá by sa dala riešiť s predstaviteľmi privátnej sféry, odbormi, aby sme videli, kde možno zohrávať aktívnejšiu úlohu na národnej úrovni, aby to nerobili len orgány národných štátov. Dôležitou otázkou je otázka práva. Pracujeme s členskými krajinami, ale nebudeme váhať pri spúšťaní príslušných procedúr, ak sú potrebné. Takisto dôležité sú informácie. Platforma, ktorú navrhuje e, riaditeľstvo EMPL, komisia pre inšpekcie pracovného trhu, to sme s e, riaditeľstvom EMPL riešili. Spolupracujeme nielen v tomto, všetky tie otázky práv musíme spolupracovať ruka v ruke a to i robíme. Úzko sledujeme diskusie s ďalšími výbormi i radou tak ako to pripravilo generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím, že e, s časom sme na tom dobre. E, prešli by sme teraz k ďalšiemu bodu programu. Je tu o implementáciu smernice o sjednocovaní e, rodín. Myslím, že opäť toto je téma súvisiaca s pristahovalectvom a pri diskusii o zamestnávaní a sankciách v minulosti ste si všimli, že toto je v zásade otázka členských štátov. Imigrácia je to otázka e, zmluv, kde e, vlastne e, kompetencie EÚ sú kontroverzné. Táto smernica z roku 2008 bola veľkým krokom vpred v tom zmysle, že to bola významná smernica, ale nesprávne e, e, sa tam implementovali určité problémy, takže teraz nás poinformuje komisia o tom, aké prierezové otázky tam boli, aké implikácie mali, aké problémy tam boli s implementáciou a pre kolegov, pre ktorých je táto otázka e, v kontexte EÚ nová, otázka imigrácie, toto je totiž e, otázka v zásade pre členské e, štáty, ale e, mali by sme si byť vedomi toho, že máme aj zodpovednosť napríklad v oblasti implementácie takýchto, v takejto sfére ako zjednocovanie rodín. A vznikajú tu problémy, keď sa takéto smernice neimplementujú správne. Teraz už by som len poprosil komisiu, aby nás poinformovala o tejto osobitnej smernici respektíve jej implementácii. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto oznámenie obsahuje usmernenia o aplikovaní e, teda smernice zjednocovania rodín. E, inak som si uvedomila, že som zabudla e, odpovedať na jednu otázku týkajúcu sa sankcií Myslím, že to je dosť e, mladá e, smernica z roku 2009. E, do roku 2011 mala byť transponovaná. Niektoré členské, mnohým členským štátom sa to nepodarilo, takže potrebovali by sme tu trošku viac času predtým, než urobíme nejaké usmernenia k tejto smernici o sankciách. Táto smernica však, o ktorej ideme teraz hovoriť, je oveľa staršia, je z roku 2003, je to prvá smernica o migrácii, naozaj tá úplne prvá Vtedy e, Únia začala s touto oblasťou, lebo je to oblasť dôležitá, týka sa práv e, migrantov na zjednotenie rodín a vychádza zo základného práva na rodinný život. Skutočnosť, že je to prvá smernica, má vplyv na jej obsah, pretože niekedy je dosť e, vágna, je tam veľmi veľa formulácií obsahujúcich môže. V tej oblasti nebolo spolurozovanie, takže bola, bola prijatá jednomyselne a to e, určite vplývalo aj na e, jej obsah a skutočnosť, že určité články mm, sú tam značne vágne. Aký je cieľ tejto smernice umožniť e, členom rodiny aby, eh, eh, aby vlastne mohli eh, žiť spolu s ich rodinnými príslušníkmi, ktorí legálne sa nachádzajú na našom území. Sú to teda príslušníci tretích krajín. Takže a to na základe teda medzinárodného práva alebo práva o voľnom pohybe občanov EÚ. Aké sú objemy ľudí, ktorí sem prichádzajú e, vďaka tejto smernici v roku 2012. To sú posledné údaje, ktoré máme za všetky členské štáty. Sme mali 400 43 tisíc e, príslušníkov tretich krajín, ktorí e, sem prišli za svojimi rodinnými príslušníkmi a tí, ktorí prišli za za e, tými, ktorí sú e, občanmi EÚ, tých bolo 227 tisíc. Zdá sa dosť dôležité poznamenať, že hlavným cieľom tejto smernice je chrániť E, rodinnú jednotku. To teraz znamená, e, že sú e, teda ľudia, ktorí prišli z ekonomických dôvodov do EÚ a mali by, malo by im byť dovolené, aby s nimi tu žila aj ich rodina. A tiež to pomáha Eh, venovať sa možným eh, podvodom, ktoré by mohli byť eh, prepojené napríklad s falošnými svadbami, falošnými dokumentami a podobne. Máme tu prvú správu o implementácii, ktorá ukazuje, že sú tu problémy v oblasti implementácie. Boli to už v roku 2009 nasledovala e, široká konzultácia v súvislosti s zelenou knihou. Zorganizovali sme verejné vypočutie s 230 e, zainteresovanými stranami. To bolo v roku 2012. A hlavnou otázkou e, počas týchto podujatí bolo, či by sa mala zmeniť táto smernica. Bol tam jasný výsledok. A to, že by sa nemala meniť ale naopak mala by sa vytvoriť expertná skupina na túto tému e, e, s expertmi e, zo členských štajn, šta, št, krajín. To komisia urobila, viackrát sa táto pracovná skupina stretla. Boli tam aj mimovládne organizácie sa zúčastnili týchto stretnutí, to je dosť dôležité. A E, výstupom z toho bolo, že by sme mali zabezpečiť implementáciu, lepšiu implementáciu existujúcich pravidiel. ho to sa snažíme, e, ešte stále na tom pracujeme a e, chceli sme takisto vypracovať určité usmernenia a to je to, čo máte dnes pred sebou. Cieľom bolo objasniť otázky týkajúce sa správy o implementácie, a toho, že aj verejné konzultácie ukázali, že e, sú tu problémy a že členské štáty potrebujú e, bližšie usmernenia a takisto nám išlo o transparentnosť a jasné pochopenie e, pravidela spoločných štandardov na úrovni EÚ v tejto oblasti, aby sme zabezpečili koherentnejšie uplatňovanie tohto pravidla. Musím povedať, že príprava týchto usmernení nebola veľmi jednoduchá. Je to jednoduché, keď máte veľa e, prípadov, o ktoré sa môžete opierať, veľa prípadov z minulosti, ale nie je tomu tak. V prípade tejto smernice máme tu iba tri e, e, rozsudky, ktoré doteraz zazneli na túto tému. Tri prípady boli stiahnuté a len od 10. júla máme ďalšie dve, dva, dva nové rozsudky k zjednocovaniu rodín, ktoré sú dosť zaujímavé. Takže je tu veľmi málo eh, rozsudkov, ktoré sa môžeme opierať. Eh, spolupracovali sme s členskými štátmi, aj s občianskou spoločnosťou. K obsahu máte tu tieto rôzne aspekty, ktoré sú pokryté. Nebudem zachádzať do detajlov, inak eh, si myslím, že by to bolo pridlhé Takže objasníme pár aspektov týkajúcich sa uplatňovania tejto smernice, napríklad definícia perspektív e, trvalého, e, trvalého pobytu, minimálny vek pre e, vlastne manželských partnerov, spôsoby žiadania, ako, ako to vyzerá s poplatkami, s dôkazmi, ako sa majú predostierať e, dĺžka celého postupu. A napokon, a ako, vykoná, ako vyzerá vykonávanie tohto práva, verejné e, zdravie, ubytovanie, po, poistenie, zdravotné, do, do, do, dostatočné e, prostriedky, čakacia lehota, otázky e, týkajúce sa vstupu, e, pre, e, ako to vyzerá v prípade utečencov a podobne. Takže je to dosť dlhé, je to dosť aj právny text a je dosť celistvý, veľa toho obsahuje. Veľa sme spolupracovali aj s členskými štátmi, ale aj s mimovládnymi organizáciami, ktoré pracujú v tejto oblasti a výsledok bol dosť pozitívny. Uh, čo e, teraz by malo nasledovať? Mali by sme ďalej poskytovať informácie, aby sme umožnili ľuďom, ktorí majú problémy, ísť e, na e, národné súdy, aby, aby sa pomáhalo aj vlastne vytvárať, vytvárať už právo judikatúru v tejto oblasti. Eh, treba pracovať na úrovni expertnej skupiny a kontaktných skupín. Budeme ďalej monitorovať, uplatňovať tieto smernice. Eh, máme tu aj jeden prípad eh, s porušovaním. Teraz prechádzame legislatívou jednotlivých členských štátov na základe štúdie, ktorá bola pre nás vypracovaná, aby sme mali systematickejší pohľad na vec. Ak to bude potrebné, tak začneme ďalšie konania pre porušenie. Takže e, tu momentálne sa nachádzame. Informácie, ich poskytovanie sú veľmi dôležité pre smernicu, ale aj pre oblasti teda zjednocovania rodín. Myslím, že do najväčšej možnej miery musíme e, takisto aj zvýšiť mieru informovanosti pre migrantov, aké sú ich práva, aké sú e, možnosti, aby ich práva takisto boli rešpektované. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Šmit. Máme jednu rečničku zatiaľ pani Björk. Ďakujem pekne. V mene eh, skupiny GUE eh, NGL vítame toto. Myslím si, že je tu veľa eh, ťažkostí pre ľudí, aby mohli naozaj e, svoje právo, e, svoje ľudské e, právo na zjednotenie rodiny uplatňovať. Členské štáty ho stále potlačajú, takže veľmi vítame tieto usmernenia, ktoré ste vypracovali. Samozrejme, privítali by sme lepšiu základnú smernicu so silnými právami v tejto súvislosti už od začiatku. Myslím, že je veľmi zaujímavé, pozrieť sa, aké administratívne postupy si jednotlivé členské štáty preto toto vytvorili. Čo vidíme je, že problémy, ktoré e, tu existujú, sú, že mnohí ľudia, ktorí si e, toto želajú, e, sú zastavení rôznymi dokumentami, ktoré sa od nich požadujú. Je veľmi ťažké ich získať, alebo jednoducho vôbec neexistujú. Veľvyslanectva e, majú úplne odlišné postupy a nie je celkom jasné, ako e, právne bezpečné sú tieto e, dokumenty pre e, ľudí, ktorí sa snažia o uplatnenie tohto práva. Ďalšia sféra, ktorá by sa mala zlepšiť, ale som rada, že to spomína už aj komisia, sú ženy, ktoré sú obeťami násilia, rodového násilia, majú právo zostať v danej krajine, aj keď ich muž bije alebo je voči ním nasilný treba eh, ich práva posilniť. A tiež by som sa chcela spýtať komisie, ako plánuje zabezpečiť, aby tieto usmernenia sa eh, naozaj implementovali v členských štátoch. Ako eh, tu docielime nejaký dohľad zo strany členských štátov, aby sme zabezpečili, že naozaj budú chrániť toto ľudské právo Je tu jeden, e, bol to jeden príspevok, ale veľmi dobrý, týkajúci sa implementácie, čo je veľmi veľká oblasť, citlivá sféra, kde veľa členských štátov, kde teda e, kompetencie majú členské štáty do veľkej miery. Takže vypočujme si komisiu a pani Šmit, ako to vyzerá s touto sférou implementácie. Ďakujem pekne. Usmernenia sú samozrejme iba e, usmernenia je to soft law, týka sa to iba názoru komisie momentálne. Máme samozrejme aj e, veľmi e, nie je veľa judikatúry v tejto oblasti zatiaľ. V budúcnosti sa to bude meniť. Ale ako som už povedala, sme v e, procese e, vlastne prechádzania e, tou transpozíciou v jednotlivých členských štátoch. Skúmame zákony členských štátov a tam, kde máme pochybnosti, budeme sa opierať o tieto usmernenia. Takže tieto usmernenia budú pre nás východiskom pre to monitorovanie, ako e, členské štáty transponovali e, túto smernicu, ako ju uplatňujú a tam teda prebieha momentálne práca. Ako som už povedala, už zaznelo pár e, rozhodnutí súdu, niektoré prípady teraz sa na súde prejednávajú. My samozrejme budeme vychádzať aj z rozsudkov Európskeho súdneho dvora v tejto oblasti. Takže tieto usmernenia nám budú pomáhať a budeme sa snažiť zabezpečiť, aby členské štáty rešpektovali túto smernicu a zohľadňovali tiež tieto usmernenia, ktoré máte pred sebou. Ako som už povedala, už boli prezentované členským štátom a feedback bol dosť pozitívny Okrem tejto pozitívnej spävnej, e, spätnej e, väzby, teda si myslím, že e, ich dosť teda pozitívne príjmú členské štáty, ale budeme to samozrejme blízko monitorovať. Ďakujem pekne, pani Šmit. Prešiel by som teraz k ďalšiemu bodu programu, poslednému bodu týkajúcemu sa imigrácie, smernica v modrej karte a jej implementácia. Kolegovia už o tomto pravdepodobne e, počuli, aj noví členovia. Táto smernica bola prijatá v roku 2009 Vtedy bol parlament iba konzultovaný na tému legálnej migrácie. E, e, transpozíci, dátum pre transpozíciu bol jún 2011, komisia potom mají tohto roku. Um, vlastne eh, zhodnotila, ako eh, vyzerá situácia eh, s transponovaním v jednotlivých členských štátoch. Ne, sme sa snažili inšpirovať tou americkou zelenou kartou. Chceli sme vytvoriť e, vlastne nejaké legálne kanály pre vysoko e, kvalifikovaných e, zamestnancov. Bola to kontroverzná téma už od začiatku a implementácia tohto, tejto normy určite bude zaujímať veľa ľudí. Takže zaujíma nás, čo nám poreferuje komisia o tomto. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Aj tu opäť by som začala e, všeobecne. E, je tu čas väčšia globálna e, súťaž, pokiaľ ide o talenty. EÚ nie je jediná, ktorá chce pritiahnuť vysoko kvalifikovaných zamestnancov, tých najtalentovanejších. Sme tu v súťaži s Austráliou, USA a inými časťami sveta Takže e, určite nám môže pomôcť e, dobre e, zmanéžovaná migračná politika v tomto, aby sa nám podarilo zvyšiť našu konkurencieschopnosť a náš rást a venovať sa takisto nedostatku zamestnancov v určitých oblastiach v Európskej únii. Preto vznikla e, a bola predostrená e, Európska e, smernica o modrej karte. Malo ísť o zjednodušenie mobility vysoko kvalifikovaných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov pomocou harmonizovania podmienok pre vstup a pobyt týkajúcich sa ich právneho statusu a práv a ich mobility. E, určité údaje 3664 e, modrých kartiček bolo e, vydaných v roku 2012. Väčšinou modrých kartičiek bolo poskytnutých v Nemecku. Keď si prečítate túto správu, udrie vám to do očí. Nemecko vydalo v roku 2012 2584 modrých kartičiek. Druhý e, členský štát bol Španielsko 461. Tam už vidíte, aký je obrovský rozdiel medzi týmito dvoma. Potom sa to znižuje, niektor- znižuje niektoré členské štáty nevydali žiadne modré kartičky. V roku 2013 máme oficiálne údaje pre, člens- pre 15 členských štátov z Eurostatu. Tam počet modrých kartiček sa zvýšil na aspoň na 12 488. Opäť Nemecko vedie 11 518, e, potom Francúzsko 371. Odkiaľ pochádzajú držiteľia modrých e, kartičiek? Väčšinou je to e, Ázia, potom Východná Európa, Severná, Južná Amerika a, tie základné krajiny pôvodu sú v prvom rade India, Čína, Rusko, USA a Ukrajina. A aké sú hlavné nálezy správy? Prvý bod, to nie je prekvapenie. Potom, čo som uvedla štatistiky, je to sú tu rozdiely medzi členskými štátmi v počte vydaných modrých kariet, samozrejme veľkosť a hospodárska situácia, v tej ktorej členskej štá- krajine majú dopady na vydávanie modrých kariet. Ak hospodárska situácia vám neumožňuje mať kvalifikovaných zamestnancov zahraničia alebo z iných členských štátov EÚ, tak musíte hľadať príslušníkov tretich krajín a prilákať ich do vašej krajiny No a samozrejme aj veľkosť členskej krajiny má vplyv. Ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na vydávanie modrých kariet, je napríklad to, ako sa v členskej krajine propagujú modré, krajiny, eh, modré karty, aká vysoko kvalifikovaní uh, občania idú na konzulát a zistiu, ako sa môžu dostať do členského štátu a ponúknúť národný systém, je, je tu nedostatok informácií. Ďalej, je tu množstvo doložiek a možnosti dať a výhodnejšie podmienky, čo umožní vysoko kvalifikovaným zamestnancom ísť do členského štátu medzi príklady článkov toho, ako členské krajiny môžu robiť výbor politiky. Je to napríklad, sú to napríklad kvóty, zavedenie alebo nezavedenie testu o pracovnom trhu, doba platnosti modrej karty, ktorá dosahuje 1 rok až 4 až 5 rokov, procedurálne záruky, platové stropy a tak ďalej. Takže sú rôzne prvky, ktoré môžu ovplyvniť vydávanie modrej karty. Samozrejme, jeden z dôležitých prvkov je skutočnosť, že členské štáty e, môžu zachovať národné systémy paralelne so systémom modrej karty. Toto je druhý aspekt, ktorý je tiež identifikovaný v oznámení. Národné systémy na pre vysoko kvalifikovaných zamestnancov tiež eh, môžu doplňať eh, systém modrej karty. 10 členských štátov eh, má vlastné systémy, cez sa presťahovalectvo 7 členských štátov, má systém pre vysoko kvalifikovaných presťahovalcov. Niektoré členské štáty sa sústredia na konkrétne skupiny, ako napríklad výskumníci, vnútropodnikové transfery napríklad a my sme prijali smernicu o vnútropodnikových transferoch, čo môže ovplyvniť e, aj národné systémy, e, ktoré možno zaniknú, keď e, bude transponovaná smernica o vnútropodnikových transferoch. No a tak ako povedalo predsedníctvo, momentálne hovoríme o študentoch, o smernici o študentoch a výskumníkoch, vedcoch, čo ovplyvní národné zákony. Existujú tiež eh, špecifické sektory, eh, ktoré, ktoré, ktoré sú ktoré sú zahrnuté národných systémov, finančných služieb, zdravotníckých systémov a tak ďalej. No a ak porovnáme systémy modrých kariet a národné systémy, uvediem len príklad. V roku 2013, ako som povedala, Nemecko vydalo 11 580 modrých kariet a len 11 kariet v rámci národného systému. V iných členských štátoch je situácia iná viac povolení v rámci národného systému a menej v rámci systému modrej karty. Vo všeobecnosti rokovania o modrej karte boli pomerne náročné, pretože vznikla potreba dohodnúť sa a tá dohoda potrebuje jednomyselnosť, čiže to malo vplyv na obsah smernice a tiež na možnosť udržatia národnej systémy. No a členské štáty si chceli tiež zachovať eh, nejakú konkurenciu medzi sebou. Po kríze myslím, že súťaž s ostatnými časťami sveta a myslím, že to treba trošku viac zohľadniť v budúcnosti. Takže momentálne nás zaujímajú problémy transpozície, nízka úroveň koherentnosti, eh, implementácie práv a hlavne mobility vnútri EÚ, eh, ten systém v rámci modrej karty je menej zaujímavý ako v rámci systému vnútrok podnikových transferov. No a aké sú ďalšie kroky? My budeme sa snažiť pomáhať členským štátom aplikovať smernicu, sa uskutočnili stretnutia v kontexte kontaktných skupín, naposledy v júni, kde sme identifikovali problémy v správe, tiež zhromažďujeme informácie o niektorých aspektoch, ktoré nie sú správe ešte veľmi dobre riešené, pretože sme nedostali predtým všetky informácie. Je to o platových stropoch, o kvótach, teste pracovného trhu, neadmisných poplatkoch a tak ďalej. No a ja sa vrátim k tomu, čo som povedala Informácie sú veľmi dôležité a my pracujeme na migračnom portáli EÚ, aby zlepšili implementáciu smernice o modrej karte. Ďakujem pekne, pani Schmidt. Pre kolegov, ktorí tu neboli, kde bola spustená modrá karta, spustila to Franco Fratini. No zdá sa, že Máme ďalšie talianské predsedníctvo, čiže je to skutočne nádherná symetria. Dá sa posudzovať modrá karta. Vy ste nám oznámili niektoré detaily a je jasné, že môže to byť trochu provokatívne, aké to bolo spustené. Tak modrá karta by nejaká európska zelená karta, ale tie počty sú také nízke. Nemecko môžeme sa snažiť dodržiavať pravidla, ale moja otázka je taká, že tie čísla sú skutočne také nízke, mnohé systém modrých kariet sa nezlučujú s národnými systémami, príjmajú sa úsporné opatrenia a je skutočne až nemožné pre komisiu analyzovať, či zanalizovať, či modrá karta súvisí s úspornými opatreniami, alebo či to bude pokračovať ak kolegovia, mnohí z vás tu neboli, keď to bolo spustené, ist... bolo to navrhované ako niečo, čo by pomohlo EÚ, ale čo by bolo najlepšie sily z tých slabších krajín. Ale tie čísla sú také nízke, že sa ani nechcem opýtať túto otázku, takže možno je to trochu provokatívne, ale Myslím, že sú to potrebné otázky, pretože treba sa zamýšľať nad tým, či niektoré z našich návrhov sú hodné pokračovania, pretože nemajú tú silu, ktorú sme dúfali, že budú mať, keď sme to navrhovali. Takže ako prvá dostane slovo pani Griesbeck, Natali. Ďakujem. Podporujem vás v vašich uh, konštatovaniach aj v záveroch z časti, pretože dalo by sa naozaj povedať, že ekonomické a sociálne problémy Európy mohli byť trošku proaktívne určitým tlakom, stimulom. Chcem poďakovať komisii za túto správu, 5 rokov po spustení tohoto nástroja, od ktorého sme si veľa slubovali. ktorý sa spustil v rámci konzultatívnych kompetencií parlamentu. A ak sa teda teším z prezentácie komisie, tak som súčasne tak trochu sklamaná, z tých prvkov v závere tejto prezentácie. Po piatich rokoch sa konštatuje, že ten, tá, ten e, nástroj má medzery. Povedali ste, že e, použili ste termín, že e, má, má, má teda naozaj výsledky, ktoré sú sklamaním. Takže je tu naozaj veľká divergencia. E, pozrime sa, a dobre to vysvetľuje tabulka priložená k správe, o ktorej pani Schmidt hovorila. Sú tu veľké rozdiely, menovite medzi tými výbermi každoročnými e, karty v rovnakej krajine, pretože v Nemecku z z 2000, v roku 2004 až k 14. ďalší rok, niektoré krajiny zase žiadna. Takže čísla sú kompletne prekvapivé, pokiaľ ide o nástroj, ktorý teda mohol byť, mohol sa rýchlo spustiť. No. Pokiaľ ide o právne otázky, tak je, je ten, ten štatút jednoduchý, procedúry sú zjednodušené, pokusili sme sa vyvážiť to e, e, voči riziku straty alebo teda, teda úniku e, talentov. Vy ste aj pripomenuli, pán predseda, je tu tá americká kópia, ktorá funguje ktorá je dobrou naozaj e, stimuláciou ekonomického rastu. Takže toto všetko vedie nakoniec, ako už bolo povedané, v konkurenčnej legislatíve. A druhá vec, často je to i zlá transpozícia. To sú teda E, veci, ktoré nachádzame na ceste. Množstvo členských krajín, e, Francúzsko vrátane, myslím si, že by sme mali tak trochu veci e, popohnať. A ľutujem, že tá prezentácia, ktorú predniesla komisia, nevedie k návrhom, nejakej konštatácii, že je to úplne nesprávne, nefunguje to. Nie, nie, máme tu naozaj 5 rokov, kedy smernica bola vo všetkých členských krajinách transponovaná a nástroj má medzery a pritom volejná, volebná, volebná kampaň priniesla veľa otázok k migračnej politike, často s časťami, ktoré boli v nesprospech Európy. A to je podľa mňa element, ktorý by mohol byť pritom veľmi pozitívny vo všetkých členských krajinách. Bolo by sa mi páčilo, keby bez otvárania smernice, či by mohlo byť aj tak možné vo vzťahu tejto správe, pozrieť sa možno na alebo navrhnúť soft law. Otvárať smernicu je možno ťažké. Teda e, stimuláciu toho nástroja, ktorý by nám umožnil pokročiť e, o to viac, že Juncker podčiarkol význam e, legálnej migrácie pre pritiahnutie legálnych migrantov do Európy E, ktorá ich má ta, ktorá ich tak veľmi potrebuje. E, takže sklamanie z týchto závorov možno, že niečo tohto štýlu by mohlo lepšie fungovať. Kladieme si otázky k skutočnému zlepšeniu. Alebo možno ho zrušiť. Thank you. Uh, Ďakujem pekne, Natali. My sme boli spravodlivý komisii a povedal som to na začiatku týchto diskusí. Toto je východisko diskusí. My si teraz musíme vypracovať stratégiu našich eh, krokov. No a ja by som chcel opätovne upozorniť kolegov, že základný problém s modrou kartou, ktorý odhalila správa komisie, je, že existujú národné systémy a tie zrážajú so systémom modrej karty, pretože my sme zásadne odlišný od systému zelenej karty, čo je národný systém v USA, čo je hlavný rozdiel z EÚ, čiže ten systém úplne iný, čiže sen o modrej karte bol iný. A teraz to vidíme. Tieto dva faktory teraz sa zrážajú, no a komisia nám hovorí len to, čo myslím neodvrátiteľné. Musíme si vypracovať stratégiu, ako ďalej. Či to zrušíme, e, alebo či to sa budeme snažiť nejak zachrániť. No a nad tým sa bude treba zamýšľať, pretože to bude drahá chyba. Nechcem nejak provokovať, ale myslím, že treba sa nad tým zamyslieť. Ďalšou rečničkou je pani Sipel z krajiny, ktorá sa snaží o fungovanie tohto systému. Ďakujem veľmi pekne. No už eh, túto vetu komentovať nebudem s tými číslami. To síce znie pozitívne, ale dá sa to vnímať aj inak. Ja som sa chcela spýtať na dvojitú existenciu systémov Európskej modrej karty a národných systémov. Otázka je, či modrá karta tých krajinách, kde, ktoré majú vlastné systémy, sa nepoužíva, pretože to je príliš komplikované a malo atraktívne, alebo či vlastné pravidlá sú rovnako dobré a preto nepokladajú za nevyhnutné používať systém modrej karty. No a v tejto súvislosti je dôležité porovnať čísla. Na jednej strane sa hovorí, áno, veľa cez modrú kartu, v iných krajinách vôbec nič, ale koľko ľudí sa dostane cez národné systémy. No, no a ďalšia otázka je, existuje nejaké porovnanie, aké komplikované, aký komplikovaný je postup modrej karty v porovnaní s národnými systémami a aké sú podmienky pre pricestovanie vysokokvalifikovaných pracovných síl. Hovorí sa, že podmienky modrých kariet pre mnohých ľudí z tretich krajín nie sú veľmi atraktívne, takže v globálnom, globálnej hospodárskej súťaži máme nevýhodu, pretože iné krajiny ponúkajú lepšie podmienky. Čiže bolo by dôležité si to porovnať, porovnať modrú kartu s národnými pravidlami pristahovalectva vysoko kvalifikovaných pracovných síl a porovnať to aj so systémami z iných krajín, s ktorými sme v nejakom konkurenčnom boji Takéto porovnanie je dôležité aj pre hodnotenie toho, e, či chceme v systéme modrej karty pokračovať a aké zlepšenia by sa dali prijať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Birgit. Ďalšou rečničkou je pani Jean Lambert. Ďakujem pekne. Ja mám pár otázok. Jedna o tom, koľko informácie aktívne šíria delegácie v tretich krajinách, delegácie EÚ. No a ďalej, aký výskum môžu uskutočníte migranti, aký systém uprednostňujú migranti, pretože samozrejme je to otázka politického výberu, či krajiny ponúknú modrú kartu, ale modrá karta mala dať a umožniť nejakú slobodu pohybu v rámci EÚ v porovnaní s národnými systémami, ktoré často vás obmedzujú na jedného zamestnanca v jednej krajine. Takže mňa by zaujímali názory samotných zamestnancov o tom, čo by oni uprednostnili či existuje rozdiel v definíciách o tom, kto vychádza, keď toto bola jedna z diskusí, v tom, či tu bolo vysoko kvalifikovaných alebo zručných zamestnancov. A to nie je vždy to isté, keď sa pozrite na papier. No a či podmienky smernice o modrej karte e, sú vhodné z hľadiska zamestnávateľov. Ďakujem pekne. Áno. To je veľmi dobrá pripomienka. Či modrá karta je e, som o sebe dobrý nástrojom. To je veľmi dobrá pripomienka. No, ďalším rečníkom je Cecil. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi dôležitá snaha hlavne v ohľade tom, že je to z Talianska. O to dôležitejšie je, že aby sa v Taliansku preverila situácia. Ja myslím, že modrá karta nefunguje ideálne. Väčšina k tomu sa aj hovorí, chýbajú o tom informácie a prakticky všade sa to konštatuje, keď sa spýtate, niekde tak e, väčšina ľudí ani nevie, že niečo také existuje. A hlavne rovací priestor členských štátov bol veľmi veľký. Máte možnosť voľby, modrá karta alebo národné pravidlá. To je trochu zlé, pretože tie nepodporujú vždy treba myslieť na to, aké, o aké pracovné miesta tu ide. Netýka sa to všetkých vysoko kvalifikovaných pracovných síl. Často vysoko kvalifikovaní zamestnanci nesplňajú definíciu no a komisia sa tým musí skutočne zaoberať a nevytvárať takéto nástroje hlavne v obdobiach krízy, kde by sme sa nemali venovať len urgentným veciam. Taliansko sa musí snažiť umožniť pricestovať tým, ktorí majú príslušné univerzitné diplomy. My chceme kvalifikovaných pristahovalcov a musíme tak upraviť aj príslušné pravidlá musíme postupovať preventívne, štrukturovanie, no a modrá karta je tu vhodným prístupom, môžeme vytvoriť kontinuitu a umožniť vstup ľuďom, alebo aj pobyt, ale doteraz sa nám to nepodarilo. Ak ľudia pricestujú, musia spĺňať národné pravidlá. Často sa zamietne predlženie, pretože príliš neskôr dostanú pracovné ponuky. No a to Myslím si teda, že by sme mali pracovať na troch bodoch. Poprvé, e, výz tej kultúry e, nebezpečenstva, pretože nepoužívať modrú kartu znamená za každým hľadať e, v každom prípade kritéria, pre e, nejaké napríklad udalosti ako Expo a podobne. A potom po druhé Nemecko nám a jeho príklad nám ukazuje, že aj v časoch krízy toto nie je tak veľmi prepojené s nezamestnanosťou. Uh, populizmus používa nezamestnanosť a imigrantov, e, preto aby sa snažil, aby sa táto modrá šiška nepoužívala. Ale nie je to to isté. Neznamená to, že všetci nezamestnaní sú tí, ktorí majú tú istú prácu. Majú e, odlišné profesie, odlišné práce. Snažíme sa trošku rozšíriť naše e, myslenie, náš prístup. Uh, ja som za to, aby sme e, požiadali komisiu, aby e, sa zasadila za e, väčšiu mieru aplikácie tohto nástroja a aby sa vypracovali nové kritéria pre vstup ľudí, aby sme zjednodušili prisťahovalectvo vysoko kvalifikovaných ľudí, ktoré, ktoré potrebujeme a ktoré nie je dostatočné. A je to spojené aj s témou medzinárodnej spolupráce Tí, ktorí sa pozrú na údaje, vidia, že veľ, na, najväčší počet uh, držiteľov modrej kartičky pochádza z Ázie, z iných ka, e, kontinentov a nie z Afriky. To znamená, že máme aj iný prístup voči týmto krajinám. Takže táto modrá kartička nám e, umožňuje nástroj na štúdiu, ktorý nám môže uh, aj uh, zme, pomôcť zmeniť prístup v iných politikách. Zahraničná politika, medzinárodná uh, spolupráca prečo Afrika má málo zamestnancov, ktorí sem e, prichádza. A e, tí, e, ktorí, ľudia, tí, ktorí prichádzajú z Afriky a pracujú v Európe, majú, sú vysoko kvalifikovaní a pritom sú len pomocníkmi v domácnosti, nedisponujú touto modrou kartičkou. Takže snažme sa tomuto nástroju dať nejakú pridanú hodnotu, niečo navyše. Ďakujem. Ďakujem, Cecília. Toto však nie je dosť z ohľadom na vysielajúce krajiny a druhú kartu a toto je zavedenie celého procesu. Potrebujem o tom vedieť viacej. Čiže ďakujem za detaily. No a ďalším rečníkom je Anna Gomeš. Nech sa páči. I have no doubt that one of... Nepochybujem, že to nepoužívanie súvisí s krízou. A tiež to, že mnohé krajiny e, rekrutujú mimo EU, e, príjmajú talenty od inakiaľ a toto určite platí Portugalsku, ktoré exportuje naše najkvalifikovanejšie sily úradníkov, profesionálov do iných krajín, hlavne Nemecka a Spojeného kráľovstva i mimo EÚ. Norsko často hľadá pracovníkov špičkových v Portugalsku. Dá sa povedať, že je to dobré, ale je to aj veľmi zlé. A má to veľké dopady na rozvoj krajiny. Modrá kartička mala byť faktorom na príjmanie zvonka do EÚ, ale spôsob, ako sa to vyvinulo v EÚ, je to naozaj zvrátené. Komisie sa chcem spýtať, či nám môže povedať, ako vidí vzťah medzi strašnou ekonomickou krízou a tú divergenciou, ktorú nemôžeme oddeliť od z toho poklesu v EÚ. Tiež terajší systém modrej karty uľahčuje legalizáciu občanov tretich krajín, ktorí prídu do EÚ, vysoko kvalifikovaní, a ktorí by mohli ozaj, ak by sa uznali ich zručnosti, by sa dali e, využiť, ak by boli kandidátmi na modré karty. Hovorím o Portugalsku. Máme mnoho cudzincov z Ukrajiny napríklad. Veľmi kvalifikovaných pracujú v zlých pracovných miestach, pretože ich kvalifikácia sa neuzná. Do akej miery modrá karta umožní uznávanie týchto kompetencií? Ak ľudia prídu ako utečenci napríklad a mohli by využiť modrú kartu, aby sa uznali ich kvalifikácie našej krajine skôr než modrá kartička e, má naplňa obavami e, implementácia e, poskytovanie tzv. zlatých víz. Je to iný typ ľudí. Nie je to dobrá situácia. Rada by som, keby situácia zisťovala veľa viac o dopadoch tejto politiky zlatých víz, ktoré prinášajú do EÚ e, zločincov. Zostaneme pri modrej kartičke, predsa len, hovorí pán predseda. Bude zložité ko, e, kontextualizovať toto mimo úsporných opatrení. Ďalším rečníkom je pani Sabajus. Myslím si, že problém je, že sa tu riešia len vysoko kvalifikovaní pracovníci. Už som to bola povedala. V Švedsku máme iný systém. V 2008 sme naviedli iný systém, ktorý sa týkal vysoko i menej kvalifikovaných občanov. Musím povedať, že sa vlastne že predchádzajúce právo zhoršuje. A jeden z dôvodov je to, prečo Švédsko má také nízke množstvo modrých kartičiek. Ak e, zapojíte všetkých týchto menej viac kvalifikovaných, pozrime sa na tabulku číslo 3, kde je viaceré množstvo národných nariadení. Celkom jasne sa to ukazuje, že potrebujeme legislatívu, ktorá rieši všetky, všetkých pristahovalcov, nielen vysoko kvalifikovaných, nielen výskumníci a experti, ale potrebujeme v budúcnosti legislatívu, ktorá rieši všetky, všetkých uh, pristahovalcov, ktorí eh, majú ekonomické dôvody keď sa zaviedla modrá karta, mysleli sme si, že bola veľmi sebeckým spôsobom zo strany EÚ vyberať si niek- len niektorých, len vysoko kvalifikovaných a pritom tu bolo veľa takých, ktorí chceli prácu, mám na mysli veľký rozvoj, potenciál pre najchudobnejšie krajiny. E, myslím si, že e, ten prínos by mohol byť oveľa vyšší než pomoc, ktorú posielame týmto krajinám. Ďakujem pekne. A teraz pán López Aguilar. The Commission, uh, pretty much related to the one we just heard from our colleague Anna Gomez, because uh, you know that uh, we have followed. Musíme uh, sledovať tieto negatívne trendy už roky, ktoré ne, neboli pokryté touto smernicou. To sú tri roky, ktorými prechádzala Európa najhoršou krízou e, v histórii. Takže ten, tá pointa je taká, pokiaľ ide o efektivitu. Being that je tu veľa uh, vecí, uh, ktoré sa môžeme naučiť. Treba uh, teda, uh, bojovať za to, aby sme tu mali dostatok vysoko kvalifikovaných zamestnancov, aby prišli do Európskej únie. Technici, vysoko kvalifikovaní ľudia, E, tí, ktorí e, skončili univerzitu obzvlášť, e, tí, ktorí pochádzajú z krajín južne od Európy. Anna Gomes niečo povedala do svojej krajiny. Ja poviem niečo k Španielsku. Veľmi veľa ľudí je nutených do ekonomického exilu. Mnohí z nich sú vysoko kvalifikovaní. Odchádzajú do Veľkej Británie, do Nemecka. Chcel by som sa teraz spýtať komisie, na e, interakciu medzi týmito číslami príslušníkov z tretich krajín a, e, a aké sú to typy profesí, e, do ktorých ich príjmajú, na ktoré sú kvalifikované. A ako to vyzerá s číslami a kvalifikáciami ľudí, ktorí sa sťahujú do iných členských štátov v rámci EÚ. To by bolo e, zaujímavé, zaujímavá e, vec, e, ktorú by sme mohli lepšie spoznať a určite inšpirácia pre zmenu nálady voči balíčku o legálnej migrácii, ktorú teda očakávame, ktorý očakávame od budúcej Junckerovej komisie za budúcich 5 rokov. Dobre, ďakujem. A Áno, bude nás zaujímať, ako bude vyzerať legálna migrácia. V budúcnosti to je, myslím, dôležité. A teraz ďalšia rečnička, pani Veržia. Ďakujem, pán predseda. Veľa vecí tu už zaznelo. Myslím, že môžeme súhlasiť s radom e, veci, ktoré sa tu spomenuli. Avšak je tu jeden bod, ktorým celkom nesúhlasíme, a to je to sklamanie zo záverov. Mám pocit, že e, boli predvydateľné už od začiatku, už niekoľko rokov. Európska únia e, stále vytvára rôzne systémy a členské štáty s tým potom urobia to, čo chcú. Máme tu príklad Nemecka to má najvyšší počet vydaných modrých e, kariet. Aj tam to bolo na úkol e, počtu vydaných národných kariet, takže to nie je, myslím, žiadne veľké prekvapenie. Aby som bola čo najkonštruktívnejšia, čo ma najviac zaujalo, aj keď ma to teda neprekvapuje, sú údaje o krajinách pôvodu. Myslím, že na to by sme sa mali zamerať, pretože sa stále objavujú e, štáty, hlavne tie e, v rámci politiky susedstva e, v Stredomorí, s ktorými máme riadmisné dohody, dohody o mobilite. Riadmisné dohody sú povinné, dohody o mobilite nie sú vo všetkých prípadoch uzavreté a keď sa na to pozrieme, e, obsahuje to to isté, e, čo e, ten systém o modrých kartách. Takže možno by sme mohli pracovať s týmito štátmi. Myslím teraz obzvlášť na Tunisko. Stretla som sa tam s mnohými aktérmi, s mnohými organizáciami, mimovládnymi, s odbormi. A myslím, že by sme sa mohli zamerať na tento E, spôsob spolupráce. Mohli by sme možno napríklad pozvať veľvyslancov tých krajín, ktorí o tom veľa vedia. A e, ešte keď sa hovorilo o odlive mozgov do Kanady a USA, Austrálie, tie mozgy, ktoré sú v Afrike, tie e, tiež čím ďalej, tým viac smerujú do týchto krajín. Prečo je to tak? pretože brány do Európy sú zatvorené, nedostanú víza ani ako študenti. A tu si myslím, že by sme mali na tomto popracovať, snažiť sa celý tento systém urobiť celistvejším. Určite na tom treba ešte veľa pracovať. Ďakujem pekne. Nasleduje pani Oresten. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po estonsky. Veľmi ma teší, že pani Gomez rozšírila kontext našej diskusie a spomenula aj situáciu v krajinách ktoré sú v hospodársky horšej situácii a ich e, e, a miera príjmov v nich e, nie je dosť dobrá a ich zamestnanci odchádzajú z týchto krajín, odchádzajú do bohatších európskych krajín. A v tomto kontexte ma zaujíma, čo komisia predpokladá, o čom diskutovala v súvislosti s týmto modrým systémom, teraz systémom modrých kartičiek, či by sa nemal pozmeniť tak, aby tí, ktorí sú držiteľmi modrých eh, kariet, prichádzali do takýchto krajín, eh, kde, ktoré zaznamenávajú silný odlev mozgov. Moja eh, univerzita pripravuje e, špecialistov za 400 e, miliónov eur a e, tí teraz odchádzajú z našej krajiny, odchádzajú do severských krajín, kde sú 3-4 krát viac platení a v mojej krajine nie je dosť lekárov. To platí aj pre tých, ktorí majú technické vzdelanie, takže treba posilniť aj konkurencie schopnosť v rámci EÚ a posilniť postavenie tých krajín, ktoré to potrebujú. Takže namiesto toho, aby sme mali podporovať e, e, vysoko kvalifikovaných ľudí, aby prichádzali do EÚ, mali by sme podporovať aj našich ľudí. Máme naše národné programy, ale náš problém je, že nemôžeme e, ani len zvýšiť, e, by, byť konkurencieschopný napríklad v porovnaní s Nemeckom, aj pokiaľ ide o držiteľov modrých kartičiek. Ďakujem. Chceli by ste zareagovať na niektoré z tých špecifických e, otázok, aj keď teda niektoré možno e, budú ťažko zodpovedateľné. Ďakujem, budem hovoriť vo francúzštine. Otázka, prečo tu neboli želané efekty smernice? Prečo to nemalo dopad? Už ťažko odpovedať. Máme tu analýzu založené na ekonomických indikátoroch, ktoré boli Dôležité je uvedomiť si, že sa treba pozerať i na členské krajiny, ktoré si stanovujú kvóty pre e, ekonomických pristahovalcov a treba vyvodiť tu závery, pretože tie kvóty sa často stanovujú na základe potreby, na základe zamestnanosti, nezamestnanosti, ale tiež treba e, vyvodzovať vždy, ako som povedala, tie závery. Určité prvky predošlých eh, vstupoch, aké sú národné schémy, programy, či sú eh, atraktívnejšie, ale v prílohe je tu tabulka s, pod, s počtom eh, povolení a počet tých povoleniek, ktoré boli národne rozdelené. Je veľmi ťažké hľadať definitívne rozhodnutia, takže bohužiaľ ja e, nemám možnosť vám dnes odpovedať a určite budeme pokračovať v analýze situácie. Je tu štúdia, ktorú e, robí Európska sieť o pristahovalectve a ide o politiku členských krajín na pritiahnutie e, e, pristahovalcov a tu nájdete určité odpovede. Určite však nie všetky. Takisto sme sa pozerali na to, v ktorých sektoroch pracujú tí užívateľia modrých kartičiek, je tu zložité nájsť záver. Ak členské krajiny e, e, nedajú správne štatistiky, ťažko sa to rieši. Takže to, čo sme my e, dostali ako aktuálne čísla, ...133 osôb, ktoré prišli ako inžinieri a vedci a e, 76, ktorí prišli ako manažery. Nie je to však dobrá reprezentatívna vzorka, lebo nemáme informácie o všetkých. Tá správa by mohla byť možno sklamaním, pretože sa tu konštatuje situácia, e, reflexie, na ktorých možno pracovať v budúcnosti. Pozrime sa na transpozíciu členských krajín, dopady, dopadové štúdie, ľahké to nie je. Ale ako už povedala pani Grisbeck, budúci predseda Juncker, eh, alebo teda terajší predseda eh, podčiarkol, podčiarkol eh, význam tej atraktívnosti. Takže členské krajiny vzhľadom na zlé, zlé využívanie modrej kartičky sa tu spomila možnosť eventuálne revidovať smernicu. Dobre viete, že revízia smernice sa nedá robiť zo dna na deň a podľa mňa je dôležité pozrieť sa, aké sú nedostatky, na tom treba pracovať a pochopiť o to lepšie, preto, prečo v tých či oných krajinách je viac karčičiek či menej, či je to ekonomická otázka. Treba o tom e, uvažovať, urobiť lepšie e, dopadové analýzy, pozrieť sa, aké sú nedostatky e, smernice a čo sú asi najlepšie postupy do budúcnosti, tak ako spomenul e, e, pán predseda komisie Juncker. Ďakujem. Very much. It's really striking that we can't get information from je to naozaj uh, zložité, keď nemáme informácie zo strany členských štátov. Je ťažké pohnúť sa ďalej v tejto situácii. Um, je to často frustrujúce, keď eh, nemôžeme dostať tie informácie, ktoré potrebujeme. Ďakujem pani Šmit za tento maratón. Eh, informácií k jednotlivým eh, témam, k týmto trom témam a ďakujem aj kolegom. Ako som spomenul, toto je iba začiatok, dôjde tu k ďalšiemu vývoju vo všetkých troch témach. Ďalší bod je prezentácia komisie. Tentokrát eh, tu bude pán Nielsen. Dvakrát e, e, v roku nám komisia hovorí, ako funguje šengenská, e, šengenská zóna. A Teraz tu máme správu za, roky, za rok 2013 môže to byť, zdať suchá téma, ale za posledné roky teda fungovanie šengenskej oblasti bolo e, často kritizované, bola tu tá bezpečno, to bezpečnostné uzavretie e, Schengenu diskutované a teda mm, zaobili sme sa touto témou v našej e, práci. Takže sú to dosť eh, mondénne témy, eh, často však eh, teda sme sa museli zaoberať touto oblasťou. mi sa teraz teda na správu komisie, ktorú nám teda podáva dvakrát ročne, takže pán Nielsen. Ďakujem veľmi pekne pán eh, predseda, za to, že ste nás pozvali, aby sme prezentovali túto správu. Ako ste už povedali, je to správa, ktorú podávame dvakrát ročne ako prehľad stavu a toho, ako funguje šengenská oblasť. Eh, nazývame to aj eh, kontrola zdravotného stavu Schengenu. Snažíme sa tam identifikovať možné problémy alebo napätia medzi inštitúciami či členskými štátmi a ide o to, aby sme tu mali pravidelnú príležitosť e, prediskutovať akékoľvek e, takéto problémy a nájsť spoločné riešenia. Ako ste už povedali, treba e, spomenúť, že je to piata správa. Komisia vždy na úrovni ministrov sa snaží prediskutovať každú správu. Nie vždy tomu tak bolo v prípade parlamentu, takže veľmi vítam príležitosť prezentovať správu aj pred vami, pretože je to správa, e, ktorú e, smerujeme obom inštitúciám rovnako. E, v stručnosti, o čo sa snažíme, sú to tri rôzne oblasti. V prvom rade poskytnúť obraz situácie na našich vonkajších hraniciach a chceme pritom použiť čo najaktuálnejšie údaje, ktoré len máme k dispozícii pre danú správu. Po druhé, poskytnúť informácie o aplikácii eh, AKI eh, členských štátov, eh, obzvlášť pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc a odstraňovanie pohraničných kontrol. A chceme aj podať prehľad o vývoji v nových oblastiach týkajúcich sa šengenského, aký pokiaľ ide o implementáciu a vývoj nových politík vízová politika napríklad, SIS-2, e, vízový informačný systém, politika návratov a podobne. Takže e, keď by sme to mali zhrnúť, e, tie hlavné body z tejto piatej správy týkajúce sa externých hraníc a situácie týkajúcej sa e, e, tlaku e, nelegálnych vstupov. Chcel by som odkázať na to, čo vám bolo poreferované včera v rámci pracovnej skupiny, pracovnej skupiny pre stredozemie. Je tam veľký tlak smerom na Taliansko a Maltu, o tom sa hovorilo včera, takže tu nebudem zachádzať do detajlov. A potom po iné časti vonkajších hraníc, tam v porovnaní teda so situáciou v minulých rokoch aj v stredozemi záležitosť je pomerne stabilizovaná, pomerne nízka miera. Tento tlak e, tu sa znišuje napríklad v oblasti Západného Balkánu. Snažíme sa e, poskytnúť aj prehľad situácie v rámci šengenskej oblasti, čo je teda výzvou keďže e, je to oblasť pred, bez vnútorných e, pohraničných kontrol. snažíme sa pracovať s Frontexom, aby sme mali nejaké informácie e, o pohybe občanov pochádzajúcich z tretích štátov. Pokročili sme, ale potrebujeme, aby nám pomohli členské krajiny a poskytli nám čosi k Frontexu Takže to je dôležitá otázka, ktorú treba pochopiť pre fungovanie Schengenu a my vybrať si medzi členskými krajinami. Pokiaľ ide aplikáciu AKI, pokiaľ ide o vnútorné hranice, a je tu, e, boli tu dva prípady, kedy členské krajiny dočasne zaviedli vnútrohraničné e, kontroly. Polsko, pokiaľ išlo o konferenciu OSN ku klimatickým zmenám a Holandsko na dva týždne, keď išli, e, šiel summit o e, jadrovej bezpečnosti a mimo tohto výkazného obdobia takisto Belgicko na 6 dní na začiatku júna, pokiaľ ide od G7. Všetky tieto tri prípady e, sa riešili, komisia bola informovaná a Polsko nám nedávno tiež e, hovorilo o výsledkoch kontrol, takže nevidíme e, e, v nejaký kontext, ktorý by sa zakladal na aký. Pokiaľ ide o skúmanie stiažnosti a porušenia zo strany členských krajín, prvá oblasť, kde, ktorú pokrývame v týchto správach, už to sú otázky policajných kontrol, v oblastiach vnútorných kontrol takéto kontroly sú povolené, ak e, nemajú, nie je tu e, e, e ekvivalente. Určite sú tu, boli, sú tu pravidelne sťažnosti e, občanov, ktorí boli kontrolovaní, keď cestovali. Takisto skúmania možných prekážok na vnútorných hraniciach, napríklad ak diálnica e, prechádza vnútornú hranicu, mohli by tu byť určité obmedzenia rýchlosti e, z, z dôvodov bezpečnosti cestnej premávky, ale nie preto, že by prechádzali e, tieto diálnice nevyhnutne diálnicou, e, hraničnou kontrolou. Takisto mnohé otázky e, aplikácie EKI, tzv. E, taký nový pilotný projekt k e, obdobiu pred porušením. Ďalej, pokiaľ ide formálne porušenia, Máme tu jednu členskú krajinu, ktorá e, e, riešila intrašengenské lety, e, zmeny na keďže zodpovednosť prevádzkovateľov leteckých služieb sa tým cítila dotknutá. Takisto tu máme tri prí, prebiehajúce prípady s členskými krajinami, kde ide rešpektovanie základných práv a vonkajších hraníc a dodatočný príklad týkajúci sa jednej krajiny, kde ide viac menej o krajiny týkajúce sa voľného pohybu osôb a času e, čakania, keď sa prechádzajú hranice. Toto všetko ešte je <clears throat> v riešení. Ďalšie otázky, ktoré tu treba spomenúť, určite berieme do úvahy, že rada e, sa nerozhodla E, zrušiť vnútorné hranice s Rumunskom a Bulharskom. Komisia radu podporila. E, tieto krajiny splňajú kritéria, prešli evaluáciami, ale toto je v ruch, jednoducho v rukách rady. Ďalšia významná otázka. Začali sme vnútorne i v spolupráci s členskými krajinami pripravovať implementáciu nového e-, evaluačného mechanizmu Schengenu ktorý sa dohodol na jeseň 2013. E, Nový právny nástroj vstúpil do platnosti, ale prakticky bude použitý 27. novembra tohoto roku. Prijali sme doteraz e, viacročný program, ktorý stanovuje rámec, ktorá členská krajina má byť evaluovaná ktorý rok pre obdobie 15 až 19. A takisto sme prijali štandardný dotazník, ktorý sa bude používať pre všetky evaluácie, všetky oblasti šengenského AKI. Ďalším krokom bude prijatie e, každoročného programu pre 2015, kde budú detailnejšie evaluácie piatich členských krajín e, na budúci rok. Vrátanie evaluácií vo forme e, nenahlásených návštev Takisto je tu vklad e, týkajúci sa e, Europolu a agentúry pre základné práva na jeseň tohoto roku. Ďalšie veci v správe, nuž, kto nepôjdem do podrobnosti, prehľad k fungovaniu a druhú generáciu e, šengenského informačného systému, pokiaľ ide o VIS, e, aktualizácia čísiel od 1. apríla 6,7 miliónov e, aplikácií, žiadostí, nová, nová, nové, vlastne nová fáza, prechodné obdobie, kedy sa budú preverovať odtlačky v systéme šengenskej kontroly Členské krajiny sme upozornili na ich povinnosti v správe. Trošku e, inventarizujeme, kde sa nachádzame, pokiaľ ide o uľahčenie či uvoľnenie vízového režimu, keď ľudia prichádzajú zo západného Balkánu a uchádzajú sa o azyl. Zostáva to problémom, situáciu monitorujeme. Nepôjdem teraz už do podrobností, ale som vám k dispozícii na odpoveď ďalších otázok ďalšie informácie. Ďalšia správa, šiesta správa, ako vždy, sa plánuje na koniec novembra tohoto roka. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Nielsen. A opätovne novým poslancom hovorím, že e, toto je taká správa, ktorá sa objaví dokrát za rok. No a skutočný test pre parlament, tento výbor, pretože to skutočne skúša, či e, Vesečnosť a zavedenie sú nevyhnutné a hodnotí to úsudom. No a druhá vec, ktorú by som chcel povedať, že keď príjmame naše opatrenie, kde, o čo majú poslanci záujem, tak vidíte, že niektorí, ktorí boli spravodajcovia, majú o túto oblasť osobitný záujem. Pán Koeja a pán López Aguilar majú obrovský záujem o túto oblasť. Pán Koelio je spravodajca, takže dostane slovo ako prvý. Nech sa páči, pán Koelio, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcel najskôr poďakovať Európskej komisii za správu, ktorá je veľmi pozitívna. V každom prípade treba Schengen chrániť proti populistickým politickým prúdom, ktorí sú proti slobode pohybu. My pokladáme za pozitívne, že Schengen sa pravidelne hodnotí a vytvárajú sa tým príležitosti na korektúry. No a k slovám komisie by som chcel nadväzať na 4 body. Poprvé, interné hraničné kontroly. A treba si uvedomiť, že Polsko, Holandsko, Belgicko, čiastočne obnovili kontroly na hraniciach a to zodpoveda príslušným ustanoveniam. Nespôsobuje to žiadne obavy, ale existujú aj nelegálne kontroly na vnútorných hraniciach a v súčasnom hodnotení komisie iných krajín je skutočne zaujímavé, keď to má výsledky. No a ja Ďakujem komisii za skutočnosť, že opätovne vzala a na vedomie stanovisko parlamentu Ungo, Bulharsko a Rumunsko. Bulharsko a Rumunsko e, by sme mali, Bulharsko a Rumunsko by sme mali zjednodušiť prístup do šengenského priestoru. No a teraz tým krokom, ktoré sa prijali s ohľadom na nový systém hodnotenia Schengenu. Dúfame, že ďalšia hodnotiaca správa komisie bude obsahovať viac informácií, viac detajlov o tom, ako by sa nový systém mal uplatňovať. Parlament hovorí, že nový hodnotiaci systém by mal byť komunitárnym hodnotiacím systémom a tým dať šengenskému priestoru väčšiu dôveryhodnosť. V každom prípade potrebujeme hodnotiaci systém, aby sme dokázali skontrolovať, či sa šengenský systém skutočne osvedčil komisii. Ďakujem ešte za to, že objasnil nasledujúcu vec. Tie neohlásené kontroly rada sa snaží toto ustanovenie z prepracovanej dohody o šengenskom priestore odstrániť. Avšak bolo to zachované, z toho sa teším, že takéto neohlásené kontroly sa nebudú obmedzovať len na negatívne hodnotené krajiny, ale na všetky krajiny šengenského priestoru. Teda budú môcť byť vykonávané vo všetkých krajinách šengenského priestoru. A tak sa bude dať zistiť, či sa niekde šengenské aky neuplatňuje. To je podľa mňa správny prístup komisie. Ďakujem pekne, Carlos. Juan, nech sa páči. Ďakujem pekne, Claude. Ja si tiež myslím, že je dobré, že minimálne dva roky, dvakrát za rok komisia predloží hodnotiacu správu pre Schengen, kedy ju funguje, tak jeden z najdôležitejších procesov v celej histórii Schengen. Máme kampaň za sebou, v ktorej mnohí z nás zdôraznili, že Európska únia je hlavne o slobode pohybu, o základných slobodách a právach občanov voľne sa pohybovať. Avšak tiež sme museli viackrát pripomínať, že Schengen, aj keď je jednou z najväčších výdobytkov európskeho procesu a procesu európskej integrácie, tak Schengen nie je presne perimeter Európskej únie. Niektoré členské štáty, ako napríklad Veľká Británia, nie sú eh, v šengenskom priestore, no a niektoré členské štáty, ktoré nie sú v EÚ, sú v šengenskom priestore a o tom sa hovorí len málo. Ja by som chcel zdôrazniť otázku Rumunska a Bulharska, ktoré sú veľmi relevantné krajiny EÚ a nemajú plnoprávny štatút, pretože nebol dosiahnutý konsenzus na rade. Je treba povedať, ktoré štáty sú za to zodpovedné, pretože Bulharsko a Rumunsko splnilo svoje úlohy, čiže je hamba, že sa tak zatiaľ nestalo. Takže treba trvať na podpore stanoviska Európskeho parlamentu pred radou. Samozrejme s podporou komisie, ale ja by som chcel tiež si chcel, chcel počuť od komisie pripomienky k správaniu tých nečlenských krajín EÚ, ktorí sú však v šengenskom priestore. Či dodržujú štandardy ako tie členské štáty EÚ, ktoré vytvorili šengenskú zónu a šengenský proces. A teraz otázka k švajčiarskému referendu, čo spôsobilo diskusiu, ktorú sme viedli počas posledného mandátu Európskeho parlamentu, kde sme diskusie týchto veciach, mňa by zaujímalo, aký, aká je aktuálna situácia a keď to bude mať vplyv na hodnotenie celej šengenskej zóny. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Krisagonas. Η εικόνα της κατάστασης σχετικά με τη λειτουργία... Ďakujem veľmi pekne. Vítam správu o stave šengenského priestoru. Komisia vo svojej správe ukazuje, že Dubline 2 a 3 e, sú nespravodlivé štáty, preto, teda nespravodlivé pravidla, pretože e, to ide na úkor krajín Stredomoria. To sú prístupové cesty, cez ktoré prichádza väčšina nelegálnych pristahovalcov, kde prechádzajú a prekračujú šengenské hranice. Keď však ide o nelegálny pobyt, tak väčšina prípadov je v Nemecku, ďalej Švédsku, Francúzsku a Belgicku. V správe sa celkom jasne poukazuje na to, že väčšina nelegálnych migrantov nekončí svoju cestu prekročením, nelegálnym prekročením hraníc, ale pokračuje do ďalších členských krajín. No a existujúce ustanovenia z nariadení Dublin 2 a 3 vedú k tomu, že nelegálna migrácia v konečnom dôsledku zaťažuje krajiny, kam, cez ktoré prichádzajú, prichádza väčšina nelegálnych migrantov, čiže hlavne Taliansko a Grécko. A sú takým hromozvodom, ktorý chráni Severnú Európu, bez toho, aby tieto krajiny dostali príslušné prostriedky z rozpočtu, aby dokázali čeliť tejto záťaži. Teda práve pre Grécko, kde hospodárska a finančná situácia je hraničná, tak práve tu títo nelegálni pristahovalci bezpečnostné orgány zadržiavajú v veľmi zlých podmienk- podmienkách. No a to znamená, že je skutočne nevyhnutné prepracovať nariadenie Dublin 2 a 3, tak aby skutočne nelegálna migrácia finančne, ale aj prakticky ju prevzali tie krajiny, kam pristahovalci cestujú ďalej. Pretože až potom bude skutočne platiť zásada solidarity, z článku 12 zmluvy o fungovaní Európskej únie a tak sa jasne ukáže, že pracujeme na zjednotenej Európe. Ďakujem. Ďalšou rečničkou je pani Soraya. Ďakujem pekne, predseda. Budem pokračovať po švédsky. Ďakujem pekne. Ja som si myslela, že sloboda pohybu je jedna z hlavný, jeden z hlavných pilierov práv a slobod v Európskej únii. Je mnoho členských štátov, kde orgány nevedia, ako zaobchádzať s ľuďmi, ktorí cestujú do EÚ. Môžem vám povedať, že napríklad vo Švédsku je 800 ľudí rómskeho pôvodu, ktorí v podstate boli vysťahovaní zo svojich domovov bez uvedenia príslušného dôvodu. Štátne orgány jednoducho nevedia a nechápu tieto problémy. Vzniká dojem, že extrémna pravica vo Švédsku veľmi dobre zneužíva situáciu a zdá sa, že tým zlepšujú svoje volebné výsledky a treba veľmi jasne povedať, čo to znamená pre demokraciu. Treba zaistiť, aby členské štáty mali informácie, ktoré sú nevyhnutné. Členské štáty musia plniť svoje úlohy, aby informovali a správu. Ďakujem. A ďalšia je pani Stevens. Ďakujem pekne, ja mám viacero otázok, ale najskôr by som sa chcela poďakovať za zaujímavé slova Európskej komisie. Ja sa budem aj ďalej zaoberať touto otázkou. A teraz prejdem k otázkam. Frontex. Vy ste povedali, že 12 členských štátov ešte nepredložilo žiadne čísla. A údaje ostatných členských štátov tiež nie sú úplné prečo členské štáty tieto informácie neposkytujú. Má to technické dôvody, nie sú ochotní. Ja by som mal rada viac informácií o tom, prečo členské štáty nepostupujú kooperatívne a ďalej. Vidím tiež problémy s otlačkami prstov. Čiže keď príslušníci tretich štátov musia odozdávať otlačky prstov, to je predpis, ale zdá sa, že nie vždy sa aplikuje. Mohli by ste nám vysvetliť, prečo to tak je? Je to odpovednosti členských štátov. Ako to vidíte vy? Myslíte, že policajti nemajú o tom informácie? že musia dobrať otlačky prstov. Prečo? Má to nejaké následky, spôsobuje to nejaké ďalšie hrozby, alebo mohlo by to byť negatívne pre, negatívne pre, e, pre tých pristahovalcov. Má, má to nejaké negatívne vplyvy na žiadosť o azyl. No a mohlo by to spomaliť nejaký postup alebo oddialiť. Ďalej je tu viacero slabých miest, tie, ktoré sa objavili v hodnotení, v hodnotiacich mechanizmoch. Chcete tieto slabé a problematické miesta odstrániť? Toľko moja otázka. Ďakujem pekne. A záverečne rečničkou je pani Lundberg. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcela uvidieť o niekoľkých aspektoch slobody pohybu, ako a aký to má dopad na Švédsko. Soraya Post povedala, e, zbavujú ľudí z Rumunska, ale my im ponúkame zadarmo cestu naspäť do Rumunska, pretože my myslíme, že Rumunsko by malo byť zodpovedné za Eh, vlastných obyvateľov. Eh, Rumunsko dostáva prostriedky z rozpočtu EÚ za to, aby prijímali obyvateľov, aby integrovali eh, rómskú populáciu. My máme obrovské problémy s touto situáciou No a myslím, že by sme mali vyzvať Rumunsko, aby využilo financie, ktoré sú k dispozícii, aby integrovali svoju rómskú populáciu. No a pozrime sa na otázky Eurodaku. Keď niekomu vezmete otlačky prstov, tak sa zdá, že to obdobie 18 mesiacov a potom tieto záznamy vyprší im platnosť. Mnohé členské štáty neberú otlačky prstov, pretože je veľmi veľký tlak. Je tam jednoducho veľmi veľký prísun pristahovalcov. Ďakujem pekne a slovo dostáva opätovne komisia. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem za všetky pozitívne pripomienky k správe ja som ochotný sa nadviazať a reagovať. Tak ako povedal pán Kovalio, tak nový hodnotiaci mechanizmus bude v budúcnosti hlavným zdrojom informácií pre tieto správy. No a dúfam, že tieto správy môžeme tak viac zamerať na jednotlivé detaily, aby sme poskytli presnejší obraz o fungovaní Schengenu. A taký je náš zámer. No a čo sa týka asociovaných krajín, tak nemôžem povedať, že, že oni boli horšie alebo lepšie ako iné členské štáty Schengenu pri dodržiavaní A Občas dostaneme sťažnosti na asociované krajiny, tak ako dostávame sťažnosti na členské krajiny, ale musíme ich nejak z hľadiska dodržiavania AKY špecificky vyčlenovať. No a ďalej otázka referenda vo Švajčiarsku o slobode pohybu z právneho hľadiska. Sú to rôzne dohody medzi EÚ a Švajčiarskom, ale samozrejme v závislosti od toho, čo by Švajčiarsko chcelo robiť, tak by to mohlo mať dopady aj na Schengen. To však musíme zanalýzovať v nasledujúcich krokoch. No a ďalších pripomienkach nebudem zachádzať do detajlov, ale jasne ukazujú na to, že Schengen je komplexný a jeho monitoring to je prepojenie oblasti AKI, ktoré majú priamy vplyv na Schengen. Čiže otázky, či členské štáty dodržiavajú smernicu o voľnom pohybe alebo azylové AKI a to má dopad na dobré alebo zlé fungovanie Schengenu, aj keď tieto oblasti správneho hľadiska nie sú súčasťou šengenského aky, ale to je tá komplexnosť, ktorou sa musíme vyrovnať. No a čo sa týka zhromažďovania údajov Frontexom a otázka, prečo členské štáty neposkytujú údaje, no už na jednej strane toto je nové opatrenie, kde Frontex žiada od členských štátov údaje, ktoré zatiaľ neposlali. Vieme, že pre členské štáty môže byť náročné to systematicky zhromažďovať. No už, o čom to je, nie je to len o e, zaznamenávaní počtu osôb, ktoré majú právny pobyt na ich území, ale tiež informácie o tom, odkiaľ prišli a ako sa tam dostali. A to tiež súvisí s otázkami azylu. No už zaujímavé či tie osoby dorazili hypoteticky priamo do Nemecka a prišli napríklad vzdušnou cestou a z, práve sa zdržiavajú z tohto hľadiska, alebo či vstúpili do šengenskej zóny vonka- cez vonkajšie hranice inej členskej krajiny a potom prišli do Nemecka z, za účelom, alebo nie za účelom, bez zámeru, žiadať o azyl. Myslím, že to si bude vyžadovať trochu viacej času, než členské štáty dokážu zhodnotiť a preskúmať je to však dôležitý element pochopenia toho, ako funguje šengenská zóna. A ďalej otázky o otlačkách prstov, otlačkoch prstov. Nuž, to skúmame. Dosiahli sme tiež šťastnosti z iných členských krajín, ktoré hovorili, že majú žiadateľov o azyl, ktorí jasne hovoria, že do EÚ vstúpili cez iný členský štát, ale neodozdali otlačky prstov. Toto samé ovplyvňuje dobré fungovanie dublinskej úpravy, potom sa e, ťažko e, aplikuje, keď e, tu nie súhlas s týmto. Potom potrebujeme ešte aj informácie o dôvodoch, či migranti jednoducho iba odmietnú e, dať svoje otlačky prstov. V tom prípade, aké domcovacie prostriedky by boli možné, právne, v súhľade s právom a e, proporcionálne. E, či je to v súlade s danými členskými štátmi a takéto otázky by bolo treba vyriešiť. Týmto sa zaoberáme a to treba aj prediskutovať s členskými e, štátmi, ktorých sa to týka. Dúfam, že týmto som pokryl väčšinu tých e, e, hlavných otázok, ale ak som na niečo zabudol, prosím, pripomente mi to. Ďakujem pekne. E, ešte zo strany parlamentu povedal som, že výbor Libe veľa času a energie venoval reforme e, e, riadenia Schengenu a hodnoteniu. Monitorujeme teda Schengen veľmi úzko, zaoberme sa aj národnými hodnoteniami, ak je to potrebné e, po letnej prestávke, prídeme s návrhmi. Bola to veľmi dobrá diskusia a opäť pre kolegov, ktorí sa venujú Schengenu, to bolo zaujímavé, pretože videli, že je tu e, viac aspektov než len ten e, e, aspekt pohybu, ale aj aspekty víz, základných práva slobod. Takže po letnej prestávke sa určite budeme venovať tomuto ďalej. Kolegovia, vidíme, eh, že budeme môcť eh, zahájiť naše eh, prázdniny skoro, pretože sme v časovom predstihu. Boli ste veľmi disciplinovaní s vašim rečníckým časom. Všetko sme stihli včas. Ja dúfam, že to teda nie je únava. Ja dúfam, že takto budete pracovať aj po lete, takto disciplinovane. A uh, chcel by som apelovať aj na nových členov Máme tu ešte právnu službu, ktorá sa chce vyjadriť, ale ešte stále sme v časovom predstihu. Ešte, prepačte, prerušujem ma sekretariát, takže budem pokračovať ďalej. Takže dúfajme, že budete na tejto vlne pokračovať aj po lete. Bola to dobrá diskusia, ľudia sa pridržali svojho ročníckého času, takže bolo to veľmi dobré. Ak chcete ostať pre ďalší bod, je to možno e, e, suchá téma, ale bude to rýchle. Bude mať stručnú prezentáciu právnej služby. E, už aj, len názov tohto je dlhý. Ide tu o dohodu týkajúcu sa e, e, medzi dohody medzi Európskym parlamentom, ide o jej dodržiavanie. Takže ja by som už postúpil e, slovo právnej službe. Je mi ľúto, že som vás takto sucho e, predstavila, požiadal vás, aby ste tým rýchlo prešli. E, ja som úplne nadšený z toho, akú dobrú diskusiu sme doteraz e, viedli a z toho, že časovo sme v veľmi dobrej situácii, ale som si vedomý toho, že je to veľmi dôležitá téma a ďakujem vám teda vopred za vašu prezentáciu. Vážený pán predseda, členovia parlamentu, som veľmi rád, že tu môžem môžem byť a poinformovať eh, vás o eh, prípade, ktorý sa začal pred troma rokmi na iniciatívu tohto eh, výboru a výboru pre zahraničné záležitosti. Ide tu o dohodu medzi EÚ a Republikou Mauricius o presune možných pirátov a ich odovzdávaní tento prípad sa týka dohody, ktorá bola uzavretá v rámci eh, operácie Atalanta, eh, teda bola to operácia zameraná proti eh, pirátstvu. 24. júna tohto roku súdny dvor podržal zo sekciu parlamentu a rozhodol sa anulovať rozhodnutie z 12. júla 2011, rozhodnutie teda rady z tohto datumu. Aký bol problém tohto rozhodnutia? Prvý problém bol, že rada e, túto dohodu uzavrela e, iba na e, základe článku 37 e, zmluvy o e, fungovaní Európskej únie, a teda vôbec do toho nebol zainvolovaný parlament ani v kole rokovaní, ani v záverečnom kole ani nebol vyžiadaný súhlas parlamentu, ani nebol parlament dokonca informovaný. Takže sme tento prípad prednesli súdu a Požiadali sme ho, aby tam e, zakomponoval novinky e, e, z mluve fungovaní EÚ. V prvom rade novinkou bolo, bol nový právny základ E, takže nie je možné uzavrieť takúto dohodu bez súhlasu parlamentu. A e, druhou novinkou, e, o ktorú sme požiadali súd, aby nám to interpretoval, je informovanie parlamentu článok 218 odsek 10. Podľa tohto teda má byť parlament okamžite a plne informovaný o všetkých postupoch, takže už v prípade uzatvárania medzinárodných dohôd. Keď sa teda analyzovali, eh, analyzoval obsah tohto dohod, tejto dohody medzi EÚ a Mauriciom, eh, prišli na to, že to ne, nezaberá iba eh, bezpečnostnými otázkami, ale aj súdnickými, ako presun týchto pirátov, kooperácia polície, analýza relevantných informácií a takisto aj rozvojovej politiky. Spomína sa tam rozvojová asistencia Mauriciu a takisto sú tu e, financie z e, rozpočtových liniek pre e, rozvoj. Takže máme tu klauzulu exkluzivity, je možné ju rôznymi spôsobmi vykladať, ale malo by to byť v súlade s medzinárodným rozdelením právomocí medzi jednotlivými inštitúciami EÚ. Eh, súdny dvor eh, teda rozhodol, že je potrebný súhlas eh, parlamentu v takýchto prípadoch, ako táto dohoda. Dnes však na tomto výbore by som sa chcel sústrediť len na tú druhú časť, ktorá je relevantnejšia pre Libe. Týka sa to teda záveru rady o interpretácii článku 218 pokiaľ ide o túto dohodu, Rada informovala parlament o otvorení rokovaní v marci 2010 a ďalší raz, kedy sa parlament čokoľvek dozvedel o tejto dohode, bol v oktobri 2011, tri mesiace, teda po tom, čo dohoda bola uzavretá podpísaná a už tri mesiace bola v platnosti. Mm. Dokonca už bola, to už bolo vtedy aj po zverejnení v úradnom vesní, vesníku, takže eh, parlament eh, absolútne nebol informovaný o priebehu rokovaní. Tu súd jasne zaujal stanovisko, že išlo o porušenie eh, postupov, ktoré sa vyžadujú a rozhodnutie rady tým pádom, týkať sa tohto rozhodnutia, bolo zrušené. Takže e, čo sa môžeme e, naučiť z tohto rozhodnutia v prvom rade? E, súd povedal, že je to záväzný článok Lisabonskej zmluvy, tento článok 218, a jeho cieľom je zabezpečiť, aby Európsky parlament bol v pozícii vykonávať demokratickú kontrolu v oblasti zahraničnej politiky a aby jeho hlas bol vypočutý a jeho právomoci rešpektované je to teda aplikácia demokratických princípov, na ktorých je založená Európska únia, rozhodol súd. Takisto jasne povedal, že porušenie e, e, tohto takéhoto postupu vedie k e, rozhodnutiu, rozhodnutia rady a v tomto má kompetencie súd. Článok 218 sa týka všetkých typov dohôd, aj napríklad dohôd, za ktoré je zodpovedný výbor LIBE a e, tiež e, sa to týka všetkých e, stupňov dohôd od návrhu komisie začať rokovať, od práce na texte, podpis, po podpis a dokonca aj po štádium, po štádium po uzavretí. Vo všetkom má byť parlament okamžite a v plnej miere informovaný. A záverečná otázka samozrejme je, toto je rozsudok súdu a teraz čo môže, e, ako sa z tohto môže poučiť parlament, aké dôsledky vyvodiť. V prvom rade jedna alternatíva je na e, e, vypočutí s komisiou, pri vypočutí nového nominovaného komisára bude spýtať sa ho na to, ako chce aplikovať tento rozsudok a aké úpravy chce prijať v rámci novej komisie v tomto dôsledku. A po druhé, parlament má týmto plné právo vyjadriť svoj názor počas rokovania a týmto uplatniť demokratickú kontrolu. Týka sa to aj obsah dohôd, aj postupu, postupovej stránky. Takže na, na e, e, výkon tejto funkcie teda parlament aj, e, teda rada aj komisia musia plne informovať parlament a potom parlament teda mal byť vždy požiadaný o svoj názor v priebehu kvôli rokovaní. Tento názor sa musí zohľadniť aj pri záverečnom hodnotení Parlament e, teda sa môže vyjadriť aj k e, predbežným e, úpravám ešte predtým, než sa teda, než to vstúpi do platnosti. A napokon ešte, ak sa e, toto poruší, tak e, súd môže rozhodnúť, má plnú právomoc rozhodnúť o e, tomto porušení a e, už tu máme druhý podobný prípad na súde proti napadnutie rozhodnutia rady e, v podobnom e, prípade, v tomto prípade s republikou e, Tanzania. A tam sme tiež napadli aj právny základ, aj skutočnosť, že parlament počas 4 rokov ani jedinýkrát nebol informovaný o priebehu rokovaní tejto dohody. Ďakujem pekne. Ja ďakujem vám. Trošku som žartoval predtým. Máme teda dosť času. Chcel by som len zdôrazniť obzvlášť novým kolegom, že právna služba Európskeho parlamentu je veľmi dôležitá, aj keď eh, teda sme vás trošku posúrili. Eh, veľmi dôležitý bod tu zaznel, teda toto rozhodnutie eh, výboru je dôležité pre náš výbor, pretože my sme zodpovední za mnoho druhov medzinárodných dohôd a miera úrov informovanosti momentálne by sa mala zlepšiť. Komisia a rada by mali zrevidovať a zlepšiť svoju aktuárnu e, prax. Tiež to bude mať e, implikáciu na vypočutia budúcich komisárov. Dúfam, že to teda všimnú kolegovia, ktorí e, toto si vypočuli. Bude to mať teda implikácie na našu budúcu prácu. Ďakujem vám teraz za túto prezentáciu. A týmto ešte stále sme v veľkom časovom predstihu. Chcel by som teda poďakovať eh, všetkým členom, ktorí eh, tu ostali až do konca. Zaželať vám eh, príjemné prázdniny. Chcem zaželať aj zamestnancom príjemné prázdniny a teším sa na stretnutie v septembri. Ďakujem. Thanks for staying. Thanks for staying.